Um, Kolegovia, začali by sme, ak dovolíte. Chcem sa poďakovať oba všetkým, ktorí prišli na čas. Naozaj si to veľmi cením. Ešte som chcel počkať, aby sme sa presvedčili, či tu máme spravodajcu k balíčku o inteligentných hraniciach. Pán Diaz de Mera E, údajne však vôbec nemôže prísť z rodinných dôvodov na dnešnú schôdzu do poludnia. E, takže máme tu aspoň jednu zo spravodajkyň pani Fajon, takže môžeme začať k tomuto balíčku inteligentných hraníc. Prvá časť sa týka programu registrovaných cestujúcich. Tania Fajon začne so svojou prezentáciou. Aha, dobre, dáme slovo najskôr komisii. Ak dovolíte v krátkosti e, úvod, chcel som vám pripomenúť, že 16. októbra komisia prezentovala e, v Libe svoju technickú štúdiu o inteligentných hraniciach a vtedy kapitola, ktorá sa zaoberá nákladmi na vrhovanom systéme, ešte nebola k dispozícii. A dnes, ako sme už naznačili, komisia nám prezentuje túto analýzu nákladov Teraz dám slovo komisii a potom bude nasledovať jedna z našich e, spravodajkyň, pani Fajon a samozrejme aj ostatní poslanci, ak si želajú vyjadriť sa. Pán Rosenberg v mene komisie, možno 15 minút, teda maximálne 15 minút. A potom dáme slovo poslancom, ak bude potreba môžeme dokonca mať aj druhé kolo diskusie. Nech sa páči, pán Rosenburg. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Dnes vám chceme prezentovať finančnú kapitolu tejto štúdie o inteligentných hraniciach. Pokúsime sa urobiť to integrovaným spôsobom, tým, že to prepojíme s hlavnými poznatkami zo správy ktorú sme vám už prezentovali 16. októbra. Ešte predtým chcem v krátkosti pripomenúť kontext, ak dovolíte. Komisia prezentovala návrh o energetických hranice v februári 2013 v reakcii ehm, na potrebu manažovať šengenské hranice, e, konkrétne dva komponenty, systém EAS a taktiež ehm, programy registru testujúcich. Prvá reakcia na balíček a je zo strany parlamentu aj rady bola taká, že ste predložili isté výhrady, ktoré sa týkali operačných, ale aj nákladových dôvodov, preto v februári 2014 prebehol eh, tzv. koncept preverenia, tak aby sa ešte preskúmali eh, ďalšie problematické body. Tento koncept eh, zahrňa dve fázy. Jednak fáza štúdie, a tu v oktobri vznikla odborná správa a vrátanie tejto finančnej kapitoly. A ďalej po druhé testovacia fáza, mm, ktorá sa nazýva tiež pilotnou fázou a tá práve teraz je vo fáze e, vypracovania a začne v marci 2015. Ako povedal komisár Avramopoulos včera, po e, uzavretí tejto testovacej fázy, ktorá sa ukončí pravdepodobne v septembri 2015, komisia čo najskôr chce predložiť nové legislatívne návrhy, nie revidované, teda do konca 2015. alebo začiatkom 2016. roka. A zároveň, teda nie skôr, ale zároveň vtedy sa stiahnu návrhy z roku 2013. V nových návrhoch komisia sa chce venovať obavám, ktoré vyjadrili parlament a rada. Teraz prejdem k štúdii, ktorá sa týka nákladov. Hlavným cieľom tejto kapitoly bolo poskytnúť aktuálne a dôveryhodné odhady nákladov týchto systémov, ktoré bude znašať komisia na centrálnej úrovni, ale aj členské štáty na národnej úrovni. Druhým cieľom bolo vyhodnotiť, či rozpočet, ktorý je vymedzený na tento balíček inteligentných hraníc vo viacročnom finančnom rámci do roku 2020, ako viete, je to 791 miliónov, či to pokrie tie odhadované náklady. Dobrá správa je, že Existujúci rozpočet viezročného finančného rámca je viac ako dostatočný na pokrytie nákladov troch rokov vývoja do roku 2017 teda až 2019 a jeden rok e, fungovania. Keď sa pozrieme na návrh z roku 2013 a keď vychádzame z tohto návrhu, náklady na 4 roky by boli 430 miliónov a keď e, sa to rozšíri na 7-ročné obdobie, aby sme mohli porovnať náklady s obdobím VFR, tak celkový náklad na rozvoj týchto systémov bude 629 miliónov, čo je zhruba 22 nižšie ako momentálne vymedzené sumy. Dôvodom, prečo došlo k tomuto zníženiu, je niekoľko. Poprvé, odkedy sme vykonali prvé výpočty pred niekoľkými rokmi, vzhľadom na zvýšenú konkurenciu na tomto trhu, Teraz e, došlo k výraznému zníženiu nákladov tejto siete. E, tieto sieťové e, služby sa môžu získať za o mnoho nižšie ceny. Teda to je prvý dôvod. A druhý dôvod je, že toto zavedenie nového konceptu tzv. národné uniformné pozadie ušetri peniaze, pretože sa to pôvodne plánovalo tak ako v rámci CIS, e aby vznikali riešenia priamo na mieru, aby sa prepájali národné systémy na centrálny systém. A zo štúdie eh, vyplýva, že je o mnoho výhodnejšie a reálnejšie rozvíjať eh, jedno jednotné rozhranie, ktoré potom môžu využívať všetky členské štáty. Dokonca e, sú aj ďalšie dobré správy. V roku 2013 v návrhu sme vychádzali z dvoch oddelených systémov bez toho, aby boli prepojené. A pričom štúdia ukazuje, že ak by sme vychádzali z jedného jediného systému, aj EES, aj RTP, kompatibilného, malo by to viacero výhod, aby sme predišli e, zdvojenému využívaniu osobných údajov. Taktiež by sme využili e, poznatky z národných systémov a okrem toho by sa tým znižili aj náklady. Finančné úspory vytvorenie takéhoto e, jednotného systému sa odhadujú vo výške 49 miliónov eur na 4 roky. A vzhľadom na podobnosti v fungovaní týchto sietí a taktiež vďaka zdieľaniu licencií a tak ďalej Ďalej, keď sa to rozšíri na 7-ročné obdobie, e, tie úspory by sa zvýšili až na 70 miliónov, teda naozaj je o mnoho výhodnejšie vytvoriť tento jeden jediný systém, ktorý bude kompatibilný aj s EES, aj RTP. E, ďalším aspektom je prepojenie so existujúcim systémom VIS štúdia skúma možné e, synergie medzi novým inteligentným systémom hraníc a VIS a dospela k záveru, že integrovanie ES, RTP s VIS e, by obsahovalo ďalšie náklady a síce 39 miliónov a to súvisí najmä s tým, že je potrebné zmierniť e, rizika spojené s vytváraním nového systému na základe už existujúceho systému VIS, ktorý denodene sa využíva v členských štátoch. Je to dosť zložitý odborný proces a preto testovanie a spustenie e, takéhoto programu bolo mnoho zložitejšie a aj finančne náročné v porovnaní e, s rozvojom nových systémov. Neznamená to, že by nemalo dôjsť k integrácii, práve naopak štúdia jasne dokazuje, že ak by sme uprednostnili progresívnu um, formu integrácie EES, RTP a VIS tým, že by sme najskôr e, opäť využili e, tieto prvky, ktoré už boli v pôvodnom systéme inteligentných hraníc a potom e, sa snažili zjednotiť tieto dva systémy v priebehu niekoľkých rokov. Bolo by to mnoho bezpečnejšie, mm, Náklady na vývoj by boli niečo vyššie, ale dalo by sa e, ušetriť mnoho prostriedkov v testovacej fáze. A napokon by došlo k úsporám vo výške zhruba 4,5 milióna eur v porovnaní s e, pôvodným východiskovým plánom. E, pokiaľ ide o biometrické identifikátory, v roku 2000 13, eh, keď komisia navrhovala pôvodný návrh, eh, hovorí sa tam o otlačkoch prstov eh, ako je jedinom spôsobe identifikácie, konkrétne 10 otlačkov na ES a 4 na RTP. V oblasti biometrie mm, štúdia hovorí o možnom znížení počtu otlačkov prstov, ktoré budú nahraté v systéme, ako aj sa hovorí o využívaní rozpoznávania tváre jedinca. Dá sa diskutovať o výhodách a nevýhodách týchto rôznych systémov, ale keď sa na to pozrieme eh, z hľadiska nákladov, zdá sa, že rozdiel medzi týmito postupmi je dosť výrazný, ale možno nie až taký výrazný, ako by sa zdalo. Napríklad, eh, keby sme, keby sme eh, využívali 8 odlačkov prstov porovnej so 4, tam ten rozdiel je menej ako 3 milióny eur eh, v priebehu 4 rokov. Eh, ďalej, keby sa využívalo iba rozpoznávanie tváre bez otlačkov prstov, eh, to je najjednoduchší variant, ako by sa dalo očakávať. Je to zhruba 23 miliónov, 23 miliónov lacnejšie ako postup s 8 otlačkami prstov. A tieto rozdiely v nákladoch sa vysvetľujú predovšetkým sieťovými nákladmi a to je samozrejme pochopiteľné. O čo viac údajov sa e, zhromažďuje, o to viac sa ich musí spracovať a o to vyššie sú potom náklady. E, ďalej prístup k inúcovaniu e, práva. Ako viete, v návrhu z roku 2013 sa nehovorí o prístupe k presadzovaniu práv v týchto údajoch RTP. Komisia sa doteraz domnievala, že potreba a proporčnosť k prístupu predsedovaniu práva v praxi sa ešte stále bude musieť preukázať. Štúdia nezohľadňuje politické aspekty eh, tejto témy, ale eh, vypočítali sme zhruba, aké náklady by s tým boli spojené, aby eh, sa systém mohol využívať aj na úrovni orgánov činných v trestnom konaní. Ukazuje sa, že e, dodatočné náklady na software a technické vybavenie, najmä e, čo sa týka vyhľadávania skrytých e, otlačkov prstov, nie sú príliš vysoké. Tu sú vývojové náklady zhruba 2,5 milióna a každoročná údržba by stála zhruba 0,2 milióna. Avšak Tento prístup k presadzovaniu práva nie je príliš zaujímavý, ak e, zachytávanie a ukladanie údajov EAS je iba 90 dní po poslednom odchode a to je obdobie, ktoré sa plánuje v aktuálnom návrhu. A práve toto je stanovisko, z ktorého vychádza pôvodný návrh z hľadiska finančných nákladov. Ak by sme rozšírili e, toto obdobie na napríklad jeden rok, ukladania údajov, tak by sa náklady zvýšili na 26 miliónov a ročná údržba by bola zhruba 2,3 milióna. Ak by sa to rozšírilo na 5 rokov, toto ukladanie údajov, to by vývojové náklady boli 32 miliónov a, a každoročná údržba by stála viac ako 9 miliónov každoročne. Takže takéto e, sú viditeľné dopady. Aby sa to trošku ešte skomplikovalo, e, chcel by som ešte e, spomenúť, že rozšírenie aktuálne plánovaného, veľmi obmedzeného obdobia ukladania údajov na 4 roky je vzhľadom na e, stanovisko správy komisie je potrebné z dôvodov výhodnosti pre cestujúcich a taktiež z hľadiska rýchlosti spracovania a vybavovania hraničných pasažierov, pretože inak by cestujúci museli za každým opätovne sa registrovať a to by um, bolo príliš zložité, okrem iného aj časovo na hranic. E, v každom prípade musíme vždy pamätať e, aj na túto otázku prístupu k presadzovaniu práva. A čo sa týka programu registrovaných cestujúcich, e, návrh z roku 2013 obsahuje aj pojem ehm, oddeleného tokenu pre tento program registrovaných cestujúcich. A štúdia hovorí o tom, že zavedenie takéhoto tokenu alebo čipu by nebolo potrebné tým, že by sa využívali zóny, e, ktorých sa mm, bude môcť využívať čitateľnosť e, elektronických a e, biometrických pasov. Bolo by to spojené s nákladmi 50 miliónov eur. Taktiež štúdia hovorí o alternatívnom procese využívania RTP a to by obmedzilo doplnkové zdroje na úrovni členských štátov v prístupe k týmto aplikáciám. To sa vychádza z toho, že chceme, aby osoby, ktoré sú zaregistrované v EAS, e, e, mohli online požiadať e, o štatút RT tým, že sa využijú biometrické dáta, ktoré už budú v systéme EAS. Teda je to veľmi praktický model podľa nás dôležité ešte je poznamenať z hľadiska finančných nákladov, že takáto možnosť by nemala výrazný finančný dopad na centrálnej úrovni, ale mala by pozitívne dopady e, na národné rozpočty a taktiež e, na e, potrebu ľudských zdrojov na spracovanie. Čo sa týka informačných systémov pre cestujúcich a letecké spoločnosti, keďže cestovné pasy by boli iného charakteru. Bola by tu možnosť e, získavať informácie o maximálnom počte dní, ktoré e, sú ešte zvyšné na autorizovaný pobyt v šengenskom priestore, pretože tieto informácie by už neboli viditeľné v samotnom cestovnom pase. Podobné riešenie by bolo aj potrebné pre letecké spoločnosti, ktoré by si tým eh, mohli overiť platnosť víz a taktiež štatút cestujúcich hľadiska e AS. Táto možnosť nie je naplánovaná v návrhu z roku 2013 a preto nie je zahrnutá eh, vo finančných výpočtoch. A musíme zvážiť, ako to v praxi celé nastavíte, Je tu viacero možností, ktoré sú k dispozícii, ktoré sa v správe popisujú. A mm, chcel by som ešte zdôrazniť, že ani cestovné letecké spoločnosti, ani cestujúci by nemali prístup k centrálnemu systému. A vychádzalo by sa z toho, že chceme, aby správy obsahovali iba obmedzený počet údajov, len aby letecké spoločnosti dostali odpovede, či áno alebo nie, cestujúci ešte má k dispozícii víza a taktiež mm, koľko dní náklady na e, takéto E, internetové služby sa odhadujú zhruba vo výške 4,2 milióna vo fáze vývoja a potom zhruba 1 až 1,5 milióna e, na operačné náklady v priemere. Ďalej na záver e, náklady na pilotný projekt. Nepredpokladá sa Eh, žiadne konečné testovanie EAS a RTP, pretože to jednoducho nie je možné, nevieme, ako presne bude tento systém vyzerať. Avšak bude sa využívať eh, relatívne presná simulácia, aby sme preskúmali, do akej miery bude eh, možná interakcia medzi týmto centrálnym systémom a národnými systémami. Taktiež niektoré členské štáty podľa ľubovoľnosti môžu poskytnúť infraštruktúru, kde sa budú potom vykonávať testy. Vypočítalo sa, že náklady na testovanie všetkých možností, ktoré sa spomínajú v štúdii, by pre, na šiestich eh, hraničných prechodoch, eh, ktoré by eh, pokrývali aj hranice na pevnenie, aj mori, tieto náklady by boli zhruba 3,2 milióna. Avšak v skutočnosti počet týchto hraničných prechodov, ktoré by boli zahrnuté v tomto pilotnom projekte, by bol vyšší a taktiež by bolo potrebné ďalšie dodatočné testovanie a možno napokon niektoré z týchto možností sa spomínajú aj v liste ktorý ste nám zastali pred dvoma týždňami, teda došlo by k miernemu navýšeniu tohto dostupného rozpočtu, ale ešte stále by to bolo v rámci možností e, tej dostupnej sumy 3,5 milióna eur. Na záver, nový systém internetných hraníc podľa toho, ako zatiaľ vyzerá, by sa mohol využiť na základe aktuálne dostupných možností v rámci VFR. A ďalej po druhé štúdia konkrétne pomenúva celý rád viacerých možností e, nákladov, ktoré by sa potom mohli zvažiť podľa politiky. A v tomto kontexte e, je dobre spomenúť, že celé nastavenie systému, taktiež e, voľba biometrických ukazovateľov a taktiež spôsob spracovania údajov a taktiež doba ukladania. Toto všetko je spojené s konkrétnymi nákladmi. Táto štúdia e, vám poskytne e, konkrétne podrobnosti a preto taktiež umožní všetkým stranám vrátane komisii prijať e, tie najoptimálnejšie rozhodnutia v relevantnom čase. Ďakujeme pekne, pán Rosenburg. A teraz prejdeme priamo k spravodajkyni Tania Fajon, nech sa páči. Thank you. Ďakujem, pán predseda, ďakujem zástupcom Európskej komisie za všetky podrobné rozbory nákladov, ktoré sú v štúdii. Neviem ani kde začať. Naozaj sme v ťažkej situácii s týmto návrhom, ktorý máme na stole, vediac, že Európska komisia včera oznámila, že po pilotnej fáze bude tento návrh stiahnutý a teraz navrhne nový alebo revidovaný a ešte stále nevieme, ktoré prvky budú zachované v tomto novom návrhu. Takže môžeme diskutovať o výsledkoch štúdie s rozličnými scenármi nákladov a ako ste povedali o rozličných alternatívach, o ktorých sa budeme musieť rozhodnúť. Je mi veľmi ľúto, že môj kolega Demera, moja kolegyňa tu nie je, pretože v nasledujúcich e, týždňoch budeme určite ešte o tom veľa diskutovať. Ďakujem za všetky výmeny názorov komisii a rade. Je skutočne ťažké rozhodnúť, ako teraz ďalej. Mám mnohé otázky k číslam, ktoré ste dnes odprezentovali, ale obávam sa toho istého, čo predtým, že základné otázky nie sú zodpovedané ani len touto štúdiou. Verím, že komisia dokázala, že takéto systémy sú nevyhnutné a že sú nákladovo efektívne a časom prinesú pridanú hodnotu, ale čo nimi chceme dosiahnuť? Je hlavným cieľom bezpečnosť alebo uľahčenie cestovania? Tieto náklady, ako ste sami hovorili a zdôrazňovali, závisia od rozličných scenárov, ktoré si vyberieme pre budúcnosť. Stále si ešte myslím, že základné obavy parlamentu sú, ako zabezpečiť presadzovanie práva v praxi každému. Na jednej strane náklady sú skutočne oveľa vyššie, na druhej strane hlavnou obavou je, že nebudeme mať takýto prístup všeobecný pre všetkých pre, k presadzovaniu práva v praxi. S talianským predsedníctvom sme mali stretnutie. Ja som pochopila z toho stretnutia, že sú členské štáty za to, aby mali všetci prístup k presadzovaniu práva, ale komisia včera povedala, že tento nápad nepodporí. Takže je ťažké teraz nejak anticipovať, čo bude v ich budúcom návrhu. Ale o toto sa skutočne obávam. Ak budeme hovoriť o prístupe k presadzovaniu práv v praxi, ktorý navyše bude vyžadovať 60 miliónov eur, alebo ak budeme hovoriť o tom, či obdobie ochovávania údajov pôjde na 5 rokov a to bude stáť 70 e, miliónov eur. Naozaj takéto rozhodnutia vyžadujú politickú rozpravu a spoluprácu medzi všetkými inštitúciami. Máme tu štúdie, máme pilotnú fázu, cez ktorú sme prešli, e, ktorá bude budúci rok, opravuje sa tlmočník, a ktorá rozhodne. Na druhej strane už môj pocit dnes je, že členské štáty zavádzajú rozličné mechanizmy a technológie, napriek tomu, aká napokon bude finálna legislatíva, o ktorej sme sa ešte nedohodli. Obávam sa, že to znamená, bude znamená duplikáciu mnohých existujúcich systémov. A ak niekto zdôrazňuje to najdôležitejšie, tá hlavná otázka stále zostáva, čo chceme dosiahnuť, čo je cieľom tejto tematiky, či máme hovoriť o nákladoch, o nerovnováhe alebo o prístupu k presadzovaniu práva v praxi, ktoré údaje budú zbierané, do toho sa ani radšej nepúšťať. Jedna vec, ktorú by som rada sa spýtala komisie, je, ako dokážete odôvodniť systém e, vstup-výstup EES pre štátnych príslušníkov danej krajiny, veď predsa potom by náklady boli o 300 miliónov eur nižšie než pre programy registrovaných cestujúcich RTP a tie sa budú týkať iba 9 miliónov cestujúcich v porovnaní s 300 miliónmi cestujúcich. Hoci tento systém, ak by bol rozšírený, by naozaj oveľa veľmi uľahčil cestovanie. K tomu by som si rada niečo vypočula. A záverom, sa chcem spýtať na list Európskeho komisára. Mali sme s ním včera výmenu názorov. Ani nie tak hĺbkovo inteligentných hraniciach, ale hm, požiadali sme o trilaterálne stretnutie na budúci týždeň. Inštitúcie si musia prediskutovať, ako budeme postupovať. Máme tu rôzne informácie, mnohé odpovede, hm, s ktorými sa musíme vysporiadať a dostať na ne jasné odpovede, prediskutovať si všetko vo výbore a potom informovať občanov. Myslím si, že to bude citlivá téma na celé roky. Tu bude rezonovať v Európskom parlamente a poprosím vás, aby sme naozaj pracovali v súčinnosti. Ďakujem vám za štúdiu, za všetky podrobnosti a veľmi radi si od vás vypočujeme ďalšie informácie i názory iných kolegov. Ďakujem. Ďakujeme, Tania. Myslím si, že tvoja otázka odráža obavy v súvislosti s balíčkom opatrení, v súvislosti s duplikáciou systémov. Slovo teraz dá, dám pánovi Ahov z komisie a potom tu sú ešte ďalšie slovo, ľudia, čo sa hlásia o slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, som veľmi rád, že sa znížila cena, odhadovaná cena na balíček e, o inteligentných hraniciach v porovnaní e, s pôvodným odhadom. Dôležitejšie je, že zníženie nákladov bolo dosiahnuté nie e, tým, že sme urobili kompromis s kvalitou, ale tým, že sme zlepšili kvalitu a že sme odstránili prvky, ktoré neboli potrebné. Napríklad Cypri, cypriotská alebo identifikačná známka alebo zariadenie pre Cyprus. Tým, že nemáme e, efektívny systém na vonkajších hraniciach, znamená dlhé rady, mnohé, mnoho úradníkov a pohraničných e, pracovníkov a takisto budovanie mnohých národných elektronických systémov na vstup a výstup. To je veľmi predražené. Myslím si, že podobne ako to bolo pri systéme, ktorý som spomínal predtým, treba tu hlavne e, diskutovať jeden s druhým a uľahčiť prechody hraníc pre bežných cestujúcich a umožniť tým, ktorí sa sústreďujú, e, majú sústreďovať na prípady, ktoré sú skutočne dôležité, prípady cestujúcich čo sa deje v šengenskej oblasti, to by sme mali vedieť vrátane tých, ktorí zostávajú dlhšie, ako je to legálne pre nich možné. Keď hovoríme o dobe po ktorú sa uchovávajú údaje. Alebo keď hovoríme o tlačkoch prstov, mali by sme mať otvorenú aj túto možnosť. Komisia však naznačila, že obdobie uchovávania údajov nie je len taká jednoduchá vec, má to aj ďalšie implikácie. Balíček o inteligentných hraniciach by sa mal vnímať ako dlhodobá investícia na uľahčenie cestovania aj na zvýšenie bez, internej bezpečnosti EÚ. Veľmi dobre zvládané externé hranice sú naozaj podmienkou interného voľného pohybu osôb. V retrospektíve, keď sa obzriem, myslím si, že sme mali už zaviesť tento systém vstupu a výstupu pred tým, než sme schválili Schengen. Budeme teda pokračovať čo najrychlejšie vpred v spolupráci s Európskym parlamentom. Čo sa týka obav o ochranu údajov, naozaj ich treba brať vážne, ale netreba ani preháňať. Treba pamätať na to, že Únia zhromažďuje a uchováva osobné údaje už dnes, vrátane biometrických údajov. Máme tu Eurodac a podobné systémy. Otázky súkromia, ktoré nepochybne existujú, nie sú ničím novým a nedajú, nie, e, dajú sa vyriešiť. Ide tu o zásadu primeranosti, ktorá by sa tu mala uplatniť. Toľko z mojej strany. Ďakujem, pán Pajos. Má slovo. Ďakujem pekne, budem hovoriť po švedsky. Počkám na všetkých, kým si nasadia slúchadlá. My, zelení, oceňujeme, že sa tento návrh stiahol. Oceňujeme i to, že komisia nemá ten istý názor ako členské štáty EÚ pri vstupe policie do databázy údajov o boja proti kriminalite, pretože to je niečo, čo sa vymyká rozsahu pôsobnosti toho, o čom hovoríme, je skutočne ťažké povedať, či náklady budú vrátanie očakávaných odhadov a naozaj to treba preskúmať preskúmať podrobnejšie. Chceli by sme požiadať komisiu, aby si stála za tým, čo vyhlásila, aby nepodporili návrhy členských štátov. Pri prístupe k presadzovaniu práva ďakujeme. Chcú ešte ďalší poslanci? Slovo nie. Ak nie, tak potom predsedníctvo sa vyjadri a potom posle- záverečné slovo zo strany komisie, ktorá odpovie poslancom a potom záverečné slovo. Nech sa páči komisia. Môžete teraz odpovedať na otázky poslancov. Pán Veričali. Ďakujem, pán predseda, ďakujem. E, všetkým a dobrý deň. Áno. Talianské e, predsedníctvo od začiatku svojho mandátu, mandátu pristúpil k tomuto balíčku ako k jednej z hlavných priorít počas celého poloroka a sme veľmi radi, že môžeme uznať prácu, ktorú um, realizovali všetci aktéry pri rozvoji tejto témy, kde sú veľmi zložité aspekty technického charakteru. keďže tento balíček inteligentných eh, hraníc k nemu pristupujeme takým spôsobom, že sme neustále na programe jednotlivých schôdzi kompetentných pracovných skupín nadnášali teda túto tému inteligentných hraníc, aby komisia mohla pripraviť do konca roka referenčný rámec potrebný pre tento balíček. V tomto kontexte jeden z posledných cieľov predsedníctva bude dosiahnuť dohodu v Koreperi k tým politickým usmerneniam, ktoré umožnia zadefinovať, ako táto testovacia fáza musí prebehnúť a aj spôsob, akým sa bude realizovať. Máme plnú dôveru v to, že plná aplikácia tohto balíčka o inteligentných hraniciach eh, prinesie významnú pridanú hodnotu, keď obaja zákonodarcovia zakotvia všetky možnosti a riešenia, či z hľadiska technického alebo z hľadiska pomeru nákladov a ziskov. vo fáze štúdy a testov, teda výsledky tejto prípravnej fázy potom poslúžia tej realizačnej fáze a dúfame, že dosiahneme plnú dohodu, či už jednak v systéme vstupu-výstup EES alebo v prípade programu registrovaných cestujúcich RTP. A to aj rešpektujúc práva všetkých zainteresovaných. Hovoril som o potrebe aby obaja zákonodárcovia mali e, sériu viacerých možností a riešení, tak predsedníctvo je absolútne presvedčené o potrebe spolupráce s Európskym parlamentom a preto, ako, pripomenul, e, ako pripomenula spravodajkyňa Fajonová, sú tu dvaja spravodajcovia, ktorí zastupujú všetky fázie a aspekty, ktoré sú alebo ktoré odrážajú všetky aspekty e, rokovania e, v rade počas celého poloroka. Za rovnakých okolností predsedníctvo využilo túto príležitosť aby informovala oboch eh, spravodajcov a aj ten list, ktorý ste eh, zaslali komisárovi 6. novembra o potrebe úzkej spoločnej spolupráce medzi parlamentom a radou. Tieto ciele a snahy sa už dosiahli a budú trvalou súčasťou politických usmernení, ktoré sa schvália v Koreperi. Včera v tom istom liste, pán predseda, ste vyjadrili želanie, e, aby sa zrealizovalo politické trilaterálne stretnutie 9. alebo 10. decembra, teda budúci týždeň. Včera sme sa mohli stretnúť s komisárom Plosom, ktorý nám povedal, že žiaľ nebude môcť prítomný, pretože e, v tomto čase už má iné záväzky a povinnosti. Ako všetci vieme, toto je obdobie, ktoré je veľmi nabité, pretože sa e, chystá alebo prebieha Európska rada, spravodlivosť, vnútorné záležitosti a tak ďalej. Je to vždy tá decembrová dôležitá rada. Takže tento termín je trochu zložitý a je dosť ťažké zabezpečiť adekvátneho politického zástupcu pre takýto e, druh stretnutia. Keďže my ako predsedníctvo sme pracovali počas celého pol roka veľmi zodpovedne aj v spolupráci s budúcim lotišským predsedníctvom. A preto tu nadnášam ako náš príspevok pre vylepšenie možností stretnutí tých troch hlavných aktérov, či by nebolo lepšie zanalizovať možnosť presunúť toto stretnutie na 1. januárove dni. Ale samozrejme, môžeme aj stanoviť termín pre toto stretnutie, ktoré je absolútne nevyhnutné pre úspech celého tohto balíčka inteligentných hraníc. Ďakujem za pozornosť. Thank you for... Ďakujem. Ďakujem za podrobnú informáciu. Dostanete ešte slovo neskôr. Pán Rosenberg, chcete ešte niečo povedať k tým otázkam, najmä spravodajkyne a ostatných poslancov a poslankyň? Ďakujem. Ďakujem aj za otázky a poznámky. Kľúčová otázka, ktorú položila pani Fajon, je, či sú takéto systémy nevyhnutné. Štúdia nie je o tom. Je to politická otázka a podľa názoru komisie už v pôvodnom návrhu sa vyjadrila, že je to určite nevyhnutné, pretože neurobiť nič vôbec nie je alternatívou. Keď sa pozrieme, aká je premávka dnes na hraniciach a ako sa akceleruje mobilita, cezhraničná mobilita, niečo treba urobiť. Súčasné systémy nefungujú a nie sú nákladovo efektívne. To je jeden z dôvodov, prečo 13 členských štátov si už vytvorilo systémy vstup-výstup. Svoje vlastné poznáte čísla. Každý rok 200 miliónov pečiatok sa ocitne v pasoch. Pečiatok, ktoré tam dali eh, európsky pohraniční pracovníci administratívni a táto informácia sa nedá použiť na automatické vypočítanie tých, čo sú teraz neregulárne prítomní na území cudzích štátov, nie ich vlastných. A myslím si, že takáto otázka e, tu vysí vo vzduchu od všetkých členských štátov EÚ, ako použiť dáta na zistenie toho, koľko ľudí zostane aj po vypršaní víz alebo povolenia na pobyt. Je to niečo, čo podľa nás by mohol vyriešiť nový systém so svojimi zlepšeniami, o ktorých práve teraz e, diskutujeme, pretože inteligentná hranica skutočne musí byť inteligentná a myslím si, že keď budeme diskutovať o tomto koncepte, už v diskusiách zaznelo, komisia to pripustila, že to, čo sme navrhovali, už v roku 2013 bolo inteligentné, ale nie je dosť. Takže zlepšenia sú nielen potrebné, ale aj možné. Konkrétna otázka, prečo RTP P čísla a EES čísla sú také, aké sú, prečo je jedno drahšie ako druhé. Musím pripustiť, že to je trošku metúci obraz, čo prezentovala štúdia. To otvorene priznávam. Ak by sme sa ponorili do podrobností tabuliek a čísel, určite by sme zistili niekoľko vecí. Poprvé, podstatná časť nákladov to sú spoločné náklady na oba systémy, ale z dôvodov rozpočtovej prezentácie sme ich rozdelili 50 na 50. To neznamená, že v realite je možné alokovať náklady 50 na 50 na tieto dva systémy. Na národnej úrovni sú tu mnohé podobnosti, Neznamená to, že keď vyberieme jeden prvok z RTP, tak ostatné časti, ak dobre chápete, čo sa tu snažím povedať, e, k tomu sedia. Je to vlastne umelo vytvorené rozdelenie nákladov medzi ES a RTP. Na centrálnej úrovni ES by stála 94 miliónov a RTP 73 miliónov, čiže o niečo menej, ale ak tieto dve veci spojíme, tak e, aj tak nám vyjde číslo okolo 140. Takže integrované spoločné systémy Dodatočné náklady bude 94 bez 73, to je niečo ako 35 miliónov eur na centrálnej úrovni. Na národnej úrovni pretože sú to skôr umelé rozdelenia nákladov, treba prepočítať všetko prípad od prípadu a rozhodnúť sa, ktoré veci prvky zachovať. Je to komplikované, osobitne na odbornej úrovni si treba tieto veci prediskutovať a my sme ochotní. Potom tu boli otázky na presadzovanie práva v praxi, na takýto otvorený prístup pre všetkých. Prepačte mi, teraz nebudem detailne o týchto veciach hovoriť pretože toto je odborná štúdia, ktorá sa nezaoberala témou prístupu k presadzovaniu práva v praxi. Je to striktne odborná vec, striktne odborný úhol, ktorý sme použili v tejto štúdii. Stanovisko komisie sa nezmenilo, orgány, ktoré sú činné v trestnom koraní, ich prístup k EES a RTP musí byť objasnený a dokladovaný. Myslím si, že porota ešte zasada, metaforicky povedané, vy ste súčasťou tejto poroty, čiže či policia má mať prístup, nemá mať prístup, to bude o, tom reč v politickom trialogu, o ktorom, ktorý ste navrhli. Um, môj komisár bude písomne odpovedať listom predsedovi výboru o niekoľko dní a myslím si, že by sme mohli začleniť do tohto listu aj návrh, aby sme túto vec prediskutovali možno v januári na nejakých stretnutiach, ktoré sa budú konať, pretože to sú presne tie veci, ktoré si tri inštitúcie musia prediskutovať predtým, než bude nový návrh odprezentovaný budúci rok. Takže sa zdá, že toto sem sedí. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem, Tania. Chcete ešte posáverečné? Ďakujem, kolegovia, za túto dobrú rozpravu. A spravodajkyňa a tieňví spravodajcovia sa stretnú na ďalšiu fázu vývoja tejto tematiky. Ďalší bod programu národné programy, programy pre domáce záležitosti. E, myslím si, že to, tu nie sú tí, ktorí by o tom hovorili. Potom prestav, vyhlasujem prestávku do 10.30, kedy prídu. Prosím, všetci sa vráťte. Ďakujem kolegom, ktorí sú už na mieste. Ešte dáme chvíľku časť, aby sme zhromaždili aj ľudí, ktorí majú na starosti ďalší bod na programe, aby sme opäť nemuseli mať prestávku. Ďakujem vám za to, že ste tu na čas. Ešte sa poprosím o chvíľku strpenia. Ďakujem kolegom za trpezlivosť. Ďakujem aj za to, že ste prišli späť na čas po prestávke. Teraz máme na programe bod 18 národné programy pre e, fondy otázky vnútra. To nám prezentuje komisia, konkrétne riaditeľstvo pre e, otázky vnútra. Na predchádzajúcej e, schôdzi sme hovorili o finančných programoch a teraz si budeme um, hovoriť niečo. Vypočujeme si od komisie o týchto národných programoch. Taktiež nám komisia poskytne prehľad e, o programovacích obdobiach na členský štát. Taktiež nám komisia poskytla dokumenty, ktoré sú k dispozícii a kde sú aj konkrétne informácie podľa členských štátov. Teda dávam slovo komisii a potom bude priestor e, diskutovať. Pán Gastolu, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Eh, good Ďakujem. Dobrý deň. Už sme boli tu e, vo vašom výbore za posledných 40 dní trikrát. A v júni sme taktiež boli, aby sme prezentovali e, výsledky dialogu. A viem, že niektorí poslanci podrobne poznajú programy a taktiež financovanie, ale ak dovolíte, chcel by som vysvetliť, že máme systém, ktorý je podobný e, oddeleniu pre regionálnu pomoc, ale je to o niečo menej formálne. V úvode tohto procesu sme sa snažili pristúpiť k politickým dialogom, ktoré trvali zhruba 9 mesiacov až rok. A tento politický dialog sa interpretuje tak, že politické priority, ktoré vy eh, definujete, by mali byť um, obsahnuté v týchto stretnutiach. Ide tu o dialógy s členskými štátmi na to, aby tieto politické priority teraz um, boli presne nastavené na potreby členských štátov. Potom sa rozhodlo, eh, že sa príjmu ďalšie úpravné kroky a následne potom prebehli rozsiahle diskusie aj tu vo výbore o výsledkoch týchto dialogov. Teraz chceme interpretovať eh, E, tieto politické priority, e, zapracovať ich do národných programov a chceme preskúmať, či tieto politické rozhodnutia sú e, priamo pretavené do národných programov. Čo sa týka časového plánu, každý národný program a tých už máme k dispozícii naozaj mnoho. Dá sa predpokladať, že budú trvať zhruba 6 až 9 mesiacov, aby sa schválili E, to je len podľa odhadov, nemôžeme to zaručiť. Po všetkých prípadoch, isté, že možno sa mýlim, ale e, takýto je odhad. 6 až 9 mesiacov. Tie členské štáty, Nezabúdajte, že právne akty boli schválené v júli, potom v septembri členské štáty začali prezentovať svoje národné programy. Prvé národné programy prišli od napríklad Veľká Británia, Nemecka, Slovinska, Malty, Belgická, Francúzska, mohol by som ešte pokračovať eh, ďalej Litva, Rumunsko, Rakúsko a tak ďalej. Tie členské štáty by zrejme mohli schváliť tieto programy pravdepodobne v apríli budúceho roka. Ostatné eh, štáty, ktoré predložili eh, programy o mnoho neskôr, napríklad Taliansko, iba tento týždeň, Španielsko minulý týždeň, Grécko, Slovenská republika, Portugalsko, niektoré tieto členské štáty pristúpia k schvaľovaniu až v júni, v júli budúceho roka, len aby ste mali hruba predstavu o časovom pláne, ako to teda presne funguje. Členské štáty vychádzajú z záverov politického dialogu a snažia sa zapracovať do svojich národných programov. Potom začne eh, program eh, rokovaní s nami, my eh, im potom ponúkneme naše poznatky. Celý čas sa tento počet e, e, výhľad a námietok e, zkracuje. Zhruba na každý kontakt vychádza 3 až 5 takýchto konkrétnych bodov, čo sa týka vyzretosti programu. To presne znamená, že ak splňa minimálne normy, ktoré komisia môže považovať za dostatočné, môžu prejsť potom do ďalšej fázy skúmania a schodovania a síce pripomienkovanie so všetkými oddeleniami komisie, a taktiež so všetkými agentúrami EU, tak aby tam bola zabezpečená komplementarita z obsahového aj časového hľadiska, napríklad čo sa týka prisťahovalectva a integrácie, je tu samozrejme výrazný záujem o to, aby táto doplnkovosť našich fondov v oblasti prípravy dostupnosti pracovného trhu e, s fondami ES bola zabezpečená v ďalšej fáze, e, keď programy nastúpia do fázy vyzretosti sa toto bude sledovať ďalej. Ešte stále sme len v úvodných fázach prípravy. Myslím, že je dôležité, aby začiatkom budúceho roka, konkrétne som hovoril pánovi predsedovi, eh, že zhruba v marci až v júli budúceho roka eh, chceme eh, diskutovať s členskými štátmi. Potom totiž bude o mnoho zaujímavejší počet informácií, ktoré vám budeme môcť poskytnúť Je tu 5 programov, ktoré podľa nás už e, dosiahli túto mieru vyzretosti, teda konkrétne Belgicko, bezpečnostný fond, ďalej Nemecký bezpečnostný fond, ďalej Veľká Británia, Belgicko, Luxembursko, um, azylový fond. Toto je 5 programov, ktoré už dosiahli stupeň vyzretosti. Ja predpokladám, že do konca tohto roka e, zhruba 10 národných programov dosiahne e, túto úroveň vyzretosti možno 10 až 15 e, od decembra do januára a potom prejdeme do ďalšej fázy do konca marca, dúfam, budeme na úrovni zhruba 15 programov, ktoré budú pripravené na schvaľovanie. A potom postupne budú prichádzať ďalšie až do marca. K týmto piatim programom môžem povedať toľko, že vidíte v oblasti MIF F E, tri členské štáty Luxembursko, Belgicko a Nemecko už majú veľmi sofistikované systémy azylovej a pristahovaleckej politiky e, návratnosti. E, sú tam aj isté podobnosti. Všetky členské štáty chcú investovať do zlepšenia svojich azylových postupov, chcú skrátiť a taktiež chcú dosiahnuť, aby bola zabezpečená kvalita týchto azylových konaní. Ďalej, druhá vec spočíva v tom, aby sa e, stanovili e, mm, absorčné podmienky, ktoré budú e, nastavené správnym spôsobom, taktiež čo sa týka pozície maloletých bez prievodu a zraniteľných skupín, aby ich ochrana bola zabezpečená. Isté, že sú tu isté odlišnosti Belgicko a Luxembursko, myslím sa, viac zameriavajú na zraniteľné skupiny a maletých bez prievodu, pričom Veľká Británia sa snaží skôr o to, aby čo najefektívnejšie eh, postupy boli pod neustalým dohľadom, aby sa eh, zabránilo zneužívaniu zrýchlených eh, postupov a aby bola zabezpečená dostatočná úroveň a iných postupov. To je teda špecifikum Veľkej Británie. A ako som už povedal, Belgicko a Luxembursko sa onho viac sústraďujú na tie zraniteľné skupiny a na skracovanie celého postupu. V prípade Belgická a Luxemburska e, sa e, táto dĺžka e, stanovuje na zhruba 6 mesiacov snažia sa skrátiť toto obdobie, boli totiž pod výrazným tlakom, avšak chcú zabezpečiť dostatočnú úroveň týchto postupov. Čo sa týka integrácie, to je druhým prvkom tohto programu MIF. Vidíme tu isté rozdielnosti, aj keď Luxembursko a Belgicko sa sústraďujú najmä na opatrenia pred odchodom, tak aby zákonné formy presťahovalectva aby bolo dobre povedomie o tom, aká je absorpčná schopnosť spoločnosti, aké sú rozdielnosti medzi Belgickom a Luxemburskom a taktiež, aby bola kontinuita od fázy predloženia žiadosti o azyle až k následnej integrácii. Na to sa sústreďuje Belgicko a Luxembursko, pričom Veľká Británia sa sústreďuje najmä eh, na agendu tzv. lokalizmu. Ide tu o zohľadnenie postoja miestneho obyvateľstva a miestnej politiky vo Veľkej Británii. Štátna správa si uvedomuje, že postoj britského obyvateľstva nie je natoľko negatívny v priamom kontakte s pristahovalcami a žiadateľmi o azyl, teda chcú sa sústredovať najmä na regionálnu a miestnú úroveň a chcú rozvíjať činnosť v tejto oblasti chcú zvyšovať právomoci pristahovalcov, chcú zabezpečiť eh, viac ich zapájanie do spoločnosti. Eh, isté, že súvisí to aj so, so vzdelávaním, s odbornou prípravou a s vysvetľovaním toho, ako funguje pracovný trh. A tiež sa snažia, aby toto v praxi efektívne fungovalo. Na druhej strane Belgicko a Luxembursko sa budú o mnoho viac sústraďovať na to, aby vznikol rozsiahly balíček, e, ktorý bude plynúť hladko od žiadosti o azyl až do integrácie a taktiež e, do ďalších fáz. Pokiaľ ide o návraty, e, to sme sa snažili o to, aby sa členské štáty sústredovali najmä na dobrovoľné návraty, O toto žiadala aj výbor aj komisia, avšak e, sú tu isté osobitosti v prípade Veľkej Británie, keď e, sa kladie väčší e, dôraz na návraty vo všeobecnosti, teda ich cieľom je využívať väčšinu finančných prostriedkov na návraty. Naďalej to tak robia, pričom sa sústredujú na dve konkrétne veci. Jednak dobrovoľné návraty v pomere 4 ku 1, teda 4 dobrovoľné a 1 nútený návrat – a taktiež sa zavezujú, že budú dodržiavať legislatívu, ktorú musia aplikovať, keď sú využívať financovanie eh, na základe CIS. Chcem však eh, oceniť eh, aj konanie vášho výboru v prechádzajúcom období, keď ste navrhli minimálne percentuálne podiely, pretože v prípade napríklad Veľkej Británie to bolo veľmi užitočné zabezpečiť takúto rovnováhu konkrétne, že Veľká Británia bude investovať minimálne 20 do um, azylového príjmania a taktiež 20 do integrácie. Myslím teda, že aj za toto si zaslúžujete, zaslúhujete pochvalu v oblasti um, policajnej činnosti. Je tu um, mnoho podobností medzi Belgickom a Nemeckom. Isté, že sú tu uh, rozdielne rozsahy programov. V Belgicku je to 30 miliónov, a v Nemecku je to 140 miliónov, ale Kladie sa dôraz na tri hlavné veci. Po prvé, e, vzdelávanie policajných e, pracovníkov, taktiež e, technické informačné vybavenie na výmenu informácií medzi políciou a orgánmi činnými v trestnom konaní, tak aby tieto informácie boli bezpečné, aby boli v súlade s spoločnými normami, aby taktiež sa kladol dôraz na hlavné druhy trestnej činnosti e, drogy, počítačové zločiny a pašovanie ľudských bytostí. Toto sú tri hlavné oblasti, tak zhruba povedané. Čo sa týka víz, V prípade Eurosuru je tu výnimka z minimálneho percenta v prípade Belgická. To je samozrejme plne oprávnené v prípade Belgická je rozhodnutie využívať eh, vlastné zdroje, aby Eurosur dodržiaval ehm, tie obmedzené zdroje, samozrejme za dodržania ochrany externých hraníc, eh, pričom Nemecko eh, dodržiava pravidla Eurosuru. Obe krajiny investujú do ehm, šírenia tohto systému VIS, tak aby konzuláty mohli E, taktiež uplatňovať poplatky, ako aj národných koordinačných e, centier, tak aby všetky orgány mohli fungovať čo najkoordinovanejšie, keď sa skúma miera záťaže a taktiež zjednodušovanie procesu poskytovania víz, ako aj sledovanie prechodu hraníc. Myslím, že toto sú hlavné témy tejto štúdie. Ak dovolíte na záver, ešte niekoľko štatistických údajov. Opäť zúrazňujem, že sme ešte len v úvodnej fáze. Toto nie sú výsledky eh, nejakej plnej a dôkladnej štatistickej analýzy. V súčasnosti však už vidíme, že v oblasti MIF všetky členské štáty okrem troch dodržiavajú minimálne percentá. Tie tri spomeniem Grécko, Litva a Lotyšsko. Isté, že to nie je všetko. E, Sice prezentovali programy e, s percentami, ktoré nie sú v súlade so stanovenými hodnotami. Neznamená to, že nebudeme naďalej žiadať o to, aby dodržiavali tieto minimálne percentuálne hodnoty a taktiež v závere tohto konania členské štáty aj tieto tri budú musieť dodržať percentuálne hodnoty alebo budú musieť predložiť naozaj veľmi pádne vysvetlenie e, na odvodnenie výnimky. Čo sa týka hraníc a víz, e, tu je taký roznorodnejší pohľad. Myslím, že sedem členských štátov zatiaľ nedodržiava, konkrétne povedala Malta, Veľká Británia, Belgicko, pardon, prepačte, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Maďarsko, Luxembursko a Holandsko Nepredpokladám, že si to budete všetko písať. Môžem vám to poskytnúť aj písomne. E, sú to dosť e, osobitné a špecifické prípady. Nemôžeme vnímať rovnako Rakúsko ako Belgicko a Dánsko napríklad. E, systém Eurosuru už je relatívne dobre rozvinutý, dobre fungujúci. Tieto krajiny sa zaviazali dodržovať ho v prípade členských štátov, ako napríklad Bulharská a Maďarská, to budeme musieť e, o mnoho ráznejšie na tom trvať. V každom prípade sa snažíme o to, aby v národných programoch, ak dôjde k výnimke z minimálnej percentuálnej hodnoty, aby to bolo pádne odôvodnené. A ďalej po druhé, aby dodržali tieto krajiny podmienku vysvetlenia eh, nedodržania minimálnej percentuálnej hodnoty. A ďalej, eh, v oblasti azylu vo všeobecnosti vidíme investíciu vo výške zhruba 20 až 25 financovania. A Malta investuje zhruba 50 do azylu a v oblasti integrácie tu vedie Česká republika so 40 investícií a čo sa týka návratov, myslím, že tu Veľká Británia a Bulharsko sú členské štáty, e, ktoré znášajú, ktoré e, investujú e, hlavnú časť financovania do týchto oblastí. Um, much, Ďakujem pekne, pán Castillo. Naozaj to bolo veľmi nápomocné. Mohol by som si dovoliť povedať, že váš predchodca napísal komisie a potom som zasa ja napísal na začiatku tohto mandátu a pozerám si, čo som písal vtedy. Hovoríte o členských štátoch a poskytujete konkrétne informácie o členských štátoch, ale čo by som skutočne ja rád a asi aj poslanci radi počuli je podrobné praktické rozčlenenie toho, čo teraz hovoríte ústne ako podklad. To je v poriadku ako úvodný, úvodné expoze, ale my potrebujeme vo vzťahoch e, k fondom pre domáce záležitosti praktické rozčlenenia prostriedkov za, za členské štáty, ako sa ktorý fond použil na aký program. Čo sa týka fondov pre domáce záležitosti, tam naozaj je to veľmi citlivá pôda. A je to taká mlistá oblasť, neviem ako to prejde cez tlmočenie, e, naozaj ľudia v tom nemajú jasno, je to ako keby taká hmlovina pre nich. Všetky tieto fondy spolu nerozlíšené a nevedia, ako sa vlastne orientovať. Takže keby ste poskytli takéhoto praktického sprievodcu ako podkladový materiál, to som žiadal už vtedy. A myslím si, že keby ste tak do januára, do začiatku roka, to, čo ste povedali teraz ústne, mohli dať do písomnej formy, ale špecificky to rozlišili na to, čo dávajú členské štáty EÚ, do ktorej kolónky, čo čerpajú, to by bolo napomocné. Iste by aj kolegovia navrhli podobnú otázku, ale teraz dostanú slovo, aby sme zistili, či súhlasia s tým, čo navrhujem ja. Najprv Bergi Sepolo, potom Sirvigium. Ďakujem pekne. Niektoré veci sa tu už spomenuli, spomenuli náš predseda, ale vrátim sa k ním. Nikdy som si nevšimla, nikdy som nevidela, že by tieto národné programy boli naozaj prísne sledované, čo sa s nimi deje v členských štátoch EÚ. Dobre, počula som o prioritách, počula som, že ste hovorili o rozličných oblastiach, kde členské štáty využívajú tieto fondy v poriadku, ale nepočula som, aké sú konkrétne projekty, konkrétne opatrenia vo všetkých členských štátoch EÚ a ako využívajú tieto finančné prostriedky. Ja si myslím, že potrebujeme tieto informácie, aby sme mali prehľad toho, čo sa deje s európskymi peniazmi, kam plynu. Navyše tu máme otázku, či členské štáty EÚ používajú tieto finančné prostriedky na niečo iné, na nejaké dodatočné opatrenia, alebo iba pokračujú v projektoch, ktoré už rozbehli, len si ich nefinancujú z národného rozpočtu, ale zrazu, aspoň z časti, si ich financujú európskymi peniazmi a toto nie je niečo, čo by sme radi videli. My by sme chceli, aby tieto peniaze sa používali na projekty, ktoré sú istým navýšením, doplnením pôvodných programov. A mohli by ste teda spomenúť, čo žiadame? Žiadame minimárne percento na rozličné oblasti, aké boli pridelené. A niektoré členské štáty to neberú vážne, túto požiadavku. Vysvetlili vám, prečo to tak nerobia a sú ich vysvetlenia akceptované, akceptovateľné? Toto by som si rada vypočula. Predseda, áno, ak sa vrátim eh, k tomu svojmu listu, eh, asi som to nejasne napísal, napriek tomu, že to je veľmi dôležitý bod, ale hovorím to tu verejne. Mali by sme používať tieto fondy, aby sme doplnili to, čo pomáha, aby sme pomohli členským štátom sa vysporiadať s rozpočtovými škrtmi? Neviem. Možno by sme mali naozaj špecifikovať, čo sa deje s každým programom v jednotlivom členskom štáte EÚ. Naozaj taký prakticky všeobecný sprievodca by bol nápomocný. Každá jedna členská krajina, čo sa deje s jednotlivými fondami. Teraz Sylvie Guillaume, nech sa páči. Ďakujem, ospravedlňujem sa, pretože som prišla trochu neskoro, ale hneď odpoviem na to, čo povedal predseda. Ak som správne pochopila, bola tu žiadosť o upresnenie a budem sa snažiť tromi príkladmi. Len pripomínam, že diskusia k týmto fondom a hlavne tá imigrácia, integrácia bola veľmi zložitá Prebehlo naozaj veľa rokovaní a veľmi pozorne sledujeme, akým spôsobom prebieha aplikácia týchto programov k tomu upresneniu. Áno, bude veľmi užitočné mať veľmi presné príklady lebo aj my sme veľmi presne postupovali pri príprave textu. Pokiaľ ide o distribúciu fondov, nastojili sme na tom, hlavne na ten transparentný a spravodlivý prístup. A tá otázka rešpektovanie minimálnych percent. Spomínali ste to. A ak sú nejaké výnimky z týchto minimálnych percent, ktoré sa aplikovali v určitých členských štátoch, či by sme mohli vedieť presne, o ktoré ide a z akých dôvodov? Druhá séria otázok a upresnení k špecifickej otázke reinštalácie. Text k AMIFu eh, hovoril o určitých finančných podnetoch, aby sa viacej členské štáty sústreďovali to, alebo venovali tomu úsiliu na reinštaláciu a či to je v týchto programoch a to, či tie finančné podnety naozaj vytvorilo nejaký pohyb. V tomto štádiu pochybujem, že by sme videli nejaké obrovské výsledky, ale či je tam aspoň nejaký pohyb. A e, tretie otázky, dobrovoľný a nútený návrat domov. či e, v tej vôli podporiť tie dobrovoľné návraty, či máme nejaké merateľné výsledky alebo pokrok. To sú tie tri série otázok. Ďakujem, to nám dáva naozaj smer, aké upresnenia presne potrebujeme. Ďalším rečníkom je Tomás. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mám jednu otázku. Ako tieňový spravodajca niektorých programov, ktoré boli v minulom programovom období časovým opakujúce sa chyby, hlavne v tom, že sa nedbá na efekt programov. A ďalšia vec. Často programy EÚ sa zdvojujú. Často nikto nie je schopný presne definovať merateľnosť týchto programov a moja otázka je na komisiu, či už ste vopred pri týchto programoch sa zaoberali týmito otázkami, či znovu o 5 rokov nebudeme znovu tu sedieť a znovu budeme kritizovať Európsku komisiu, ale aj členské štáty. Áno, sú štyri členské štáty, ktoré majú neustále problémy s čerpaním týchto prostriedkov, tak by som chcel vedieť, či naozaj pripravujete aj niečo zásadné v tomto zmysle. Ďakujem za odpoveď. Okay, Ďakujem. Ešte niekto, prosím? Ak nie... A pardon, ešte pán Vojt. Ďakujem. Ja sa chcem ešte opýtať. E, hovorili ste totiž o tom, že vo Veľkej Británii a Bulharsku sa hlavné prostriedky e, využívajú na dobrovoľný a nedobrovoľný návrat. A tu si kladiem otázku, ako vyzerá dobrovoľný návrat, e, keď sa hlavné prostriedky používajú na to, aby sa vyplácali rôzne e, prémie týmto ľuďom, aby sa dobrovoľne vrátili, alebo e, sú nejaké iné programy? A druhá otázka, ako to vyzerá pri nedobrovoľných návratoch? Či sa dodržiava právo EÚ, alebo či sú nejaké národné osobitosti v Veľkej Británii alebo v Bulharsku? Thank you. Um, let's go back. Ďakujem. Teraz komisia, nech sa páči. Reakcie, pán Gaston. Ďakujem pekne za všetky tie mnohé otázky. Čo sa týka pána Vojda, Bulharsko, čo sa týka dobrovoľných návratov versus nútených návratov, treba k tomu povedať, že komisia tu má zodpovednosť, pretože dostala mandát od zákonodárcov a trvá naozaj na tom, aké jasné preferencie sú pri dobrovoľných návratoch. A to je jediný mechanizmus, ktorý v súčasnosti máme. Ale naozaj by som nechcel hovoriť iba o týchto piatich programoch. Dovolím si tu takúto výhradu. Myslím si, že v základe žiadame, aby členské štáty dávali prednosť dobrovoľným návratom pred nuteným návratom v budúcnosti možno budú aj také programy, kedy dobrovoľné návraty budú v menšom počte než tie nútené, ale tam budú rôzne dôvody. Členské štáty, nové členské štáty nemajú také azylové systémy a systémy návratov. Majú menej kapacity, menej poznatkov v týchto nových členských štátov a naozaj niekedy sa to nedejú veci tak, ako by sme si želali, ale my budeme naozaj neustále sa snažiť veľmi jasne vyžadovať od nich tieto veci. Hovorím to otvorene. Sme za dobrovoľné návraty a čím menej nutených návratov. Čo sa týka Británie, tam sú zá, zákony. A čo sa týka využitia fondov Európskej únie, musia byť v súlade činy Británie, aj s ich domácim právom, aj z EÚ, požiadavkami a pravidlami. Čo sa týka pani Fajon, pýtala sa na to, čo sa potom bude diať s usídlením tých, týchto ľudí, či sa tam nejako pomáha. Nechcem byť veľmi pozitívny. Pozorovali sme zlepšenie, zásadné zvýšenie od členských štátov EÚ Naozaj by sme mali od členských štátov žiadať viac, aké motivačné činitele predstavujú európske peniaze pre členské štáty OU. Keďže členské štáty sa zaviazali, to je veľmi dobré, ale ešte počkáme do fázy implementácie, ale už záväzok je veľmi dobrá vec. Pán Tamáš, to je vaše krstné meno, prepačte. Ospravedlňuje sa rečník. Čo sa týka merateľnosti, ja si myslím, že v týchto programoch sme zmenili jednu vec – spoločné indikátory, na tých sme spolu veľmi pracovali, ako tento zoznam spoločných indikátorov by meral výsledky týchto programov. Navyše, trvali sme aj na tom, aby sme mali výsledky, cieľené za, výsledky v dobre zadefinované oblasti, aby úroveň merateľnosti sa zvýšila. Keď si vezmeme teraz poznámku, ktorú urobil pán Sipel o duplikácii a o tom, aby sa Otvorene to poviem, zapchali diery v národných rozpočtoch členských štátov peniazmi z EÚ. To je naozaj veľké pokušenie. Je to jasné, že členské štáty majú obmedzené rozpočty, ale plynú do nich európske peniaze, čiže pokušenie tu je. Nechcem sa k tomu radikálne vyjadrovať. Ak sú programy, ktoré sú financované národnými prostriedkami, ale je vo veľmi silnom záujme mnohých, aby pokračovali tieto programy, tak treba to jednoducho pozrieť, ako sa použijú fondy, ak sú v súlade s cieľmi ak tieto projekty majú európsku pridanú hodnotu, treba pozorne preskúmať programy a zistiť, či to je naozaj niečo navyše a nie je duplikácia alebo iba jednoduchá náhrada jedným programom iným. Tieto programy sú nastavené na 7 rokov. Spomíname konkrétne projekty. V týchto programoch nenájdeme konkrétne projekty, nájdeme kategórie aktivít a príklady aktivít. Toľko nájdeme v programoch, takto sú štrukturované. Nedefinujeme v nich kon- konkrétne projekty. Treba pochopiť túto zmenu. V minulosti to tak nebolo, teraz je to tak. Kolektívne sme sa rozhodli, že budeme mať flexibilnejšie programy, aby sme sa vyhli byrokracii a takým zdržiavaniam, ktoré nie sú potrebné. Dobre, spravili sme ich flexibilnejšími. To bolo veľké úsilie a členské štáty teraz musia čím presnejšie zadefinovať svoje aktivity. Ale keď hovoria iba o príkladoch aktivít alebo kategóriách aktivít, ale nie o konkrétnych projektoch. Nebudeme čakať 5 rokov, aby sme ich skontrolovali. Pani Sipel, toto je dôležité, my ich predsa kontrolujeme každý rok. To je rozdiel. To je ten rozdiel. Percento, ktoré sa zaratáva do čerpania prostriedkov, tam už prídu k slovu konkrétne projekty. Vtedy sa už spomínajú. Členské štáty musia poskytnúť presnejšie informácie o kategóriách aktivít. Treba jasne pochopiť, že tu hovoríme o programoch s kategóriami aktivít a nie o konkrétnych projektoch. Je to inak štrukturované. A teraz, pani Sipel, ešte k tým dôležitým veciam. Áno, všetky ste ich spomenuli. Či sa berú tie minimálne percenta vážne zo strany členských štátov? Áno. Uh, Členské štáty ich berú vážnejšie ako predtým, berú ich veľmi vážne. Ja som mal pocit, že som to vysvetlil v predchádzajúcej prezentácii, ale členské štáty poskytujú vždy vysvetlenia pre výnimky. Samozrejme, aj keď tie vysvetlenia sú e, priateľné, nevždy ich príjmeme, ale niekedy ich zase zamietneme, vždy ich preskúmame a v budúcnosti vás, vám, tak, tá, vám takisto posuniem ďalej všetky tieto informácie. Ale naozaj členské štáty berú vážne o, um, o vysvetlenia, odôvodnenia, naozaj si na tom dávajú záležať. Ako som vám povedal, v oblasti AMIF sú, je veľmi málo výnimiek v súčasnosti, ale ak sú naozaj dobre odôvodnené, tak aj takéto výnimky akceptujeme, najmä pri budúcich e, vstupoch. Myslím si, že to je všetko. Ak som neodpovedal niekomu, dajte mi prosím vedieť. Predseda, ďakujem, oceňujem, že naozaj štruktúra e, prijímania zodpovedností za to, čo človek robí, za to, čo členský štát robí, sú zabudované do našich systémov. Tie príklady, ktoré dos- uviedla pani Guillaume, iba ilustrujú to, čo som povedal na začiatku, že potrebujeme rozčlenenie a upresnenie toho, ako sa vynakladajú prostriedky z týchto fondov. prosíme do januára, aby ste ich poskytli, pretože skladanie účtov e, za svoje činy, to žiadame od členských štátov EÚ v mene transparentnosti a to sa týka aj týchto programov. Zatiaľ to nebolo až takéto špecifikované vy ste to v ústnej prezentácii tiež zdôraznili, ale nestačí ústne prezentovať takéto čísla. Poprosíme ich písomne. Ďakujeme vopred za e, vašu odpoveď a aj za dnešnú ústnu prezentáciu. Iba krátka otázka, možno, že to je nedorozumenie, alebo to neprešlo dobre cez tlmočenie, ale povedali ste, že keď hovoríte o krajinách, ktoré žiadajú o výnimky, aby nemuseli dodržať minimálne percento, možno, že by sme mohli žiadať ďalšie upresnenie, ale je to formulované, že bolo to nepresne formulované. Odpoveď. Ja súhlasím, možno, že to bolo zle formulované v jazyku, Dôležitá vec je, že potrebujete viac informácií. Jasné je, že tieto členské štáty, tieto odpovede nemôžu členské štáty poskytnúť dnes, ale je tam preto tá nejasná formulácia, čím skôr, alebo ako len budú môcť to odôvodnia. Samozrejme, to tam je takto naformulované, ak to bude možné, alebo v kontexte, kde sme, v kontexte horizontálnych právnych úprav, je jasné, že programový proces musí byť náležite odôvodnený a vysvetlený. Postupujeme podľa procedurálneho postupu, ktorý som vysvetlil predtým. Bol to len jazykový problém. Pán predseda hovorí, pokiaľ je to možné, táto fráza je naozaj nejasná, ale používa sa Brigit. Ďakujem, pán Kastian. Napíšeme vám to a poprosíme vás o písomné ďalšie upresnenia. Ďakujeme aj za... Toto je výsledok tejto rozpravy. Ďakujeme. Kolegovia, nemáme čas už na ďalší odklad, preto prejdeme na ďalší bod programu. Poprosíme teraz kolegov, ktorí sú zodpovední za tento bod programu. Sú tu. Začnem ich predstavovať. Len čo sa usadia, ďalší bod programu je parlamentná štúdia pre tento výbor o nových prístupoch k rozličných, rozličné prístupy koncepcie alternatívnej možnosti a azylové konania pre osoby žiadajúce medzinárodnú ochranu, ktorú vypracovala tematická sekcia C. E, poprosím, aby pani Violeta Morenová-Laxová profesorka práva na Queen Mary University of London a koordinátorka pre oblasť azylového práva EÚ na Inštitúte Londýnskej univerzity pre iniciatívu za utečenecké právo. A máme tu prezentáciu aj Catherine Costello, ktorá má profesoru Andrew Mellon, zaoberá sa právnymi predpismi týkajúcimi sa ľudských práv na Oxfordskej univerzite. Myslím si, že vás môžem privítať. E, vaše inštitúcie majú veľmi dlhé mená. Je to profesúra Andrewa V. Melona, zaoberajúca sa právnymi predpismi týkajúcimi sa ľudských práv a utečencov v Centre pre štúdie o utečencoch Oxfordskej univerzity a ste držiteľkou postgraduálneho štipendia na St. Anthony College. To je váš plný titul. Máme tu aj ďalšieho hostia. Je to jednotka pre migračné štúdie od Oxfordská univerzita. Kolegovia, táto štúdia o nových prístupoch k alternatívnych koncepciách eh, k azylovému prístupu a k medzinárodnej ochrane, to sme žiadali my, poslankyne a poslanci výboru LIBE. A dnes Vítame týchto eminentných rečníkov. Som rád, že takíto odborníci prišli a že budeme mať s nimi rozpravu. Už sme o podobných témach dnes diskutovali súvisiacich. Kto sa ujme slova ako prvý? Profesor Castello, profesorka Castello. Ďakujem veľmi pekne za slovo, ctený, ctené poslankyne, ctení poslanci. Ešte vládzem. Sme veľmi radi, že vám môžeme poskytnúť vašu štúdiu, v ktorej zdôrazňujeme, že naozaj prišla v tom pravom čase, kedy Európa sa musí postaviť tvárov v tvár svoje zodpovednosti voči prichádzajúcim migrantom. Je tu kríza. Ľudia, ktorí sú e, presídlenci, ktorí odchádzajú, sa us- snažia usadiť aj v európskej oblasti a krízy vo svete e, vyhnali zo svojich domovov bezprecedentný počet osôb a jedným z cieľom je aj Európa. Sme veľmi radi, že ste nás poprosili o vypracovanie tejto štúdie. Je to nie len pre vás, ale pre viacerých. Ja som vypracovala túto štúdiu z Elspeth Guild a z Madeleine Garlic a mali sme aj poradcov, ktorých vidíte na nasledujúcej priesvitke. Táto štúdia nie je o bezpečnom vstupe zvonka EÚ do EÚ, hoci nás žiadali, aby sme zvážili aj takúto tému. K tomuto však bola vypracovaná ďalšia štúdia, kde sa spomínajú aj právne aspekty, napríklad humanitárne víza na vstup do EÚ pre utečencov. A odporúčam vám, aby ste si preštudovali aj túto doplnkovú správu. Existujú ďalšie štúdie, ktoré sa zaoberajú bezpečným spôsobom vstupu, napríklad diplomatický azyl alebo e, globálne povinnosti Európy e, usídliť utečencov v čase krízy a vytvoriť väčšiu flexibilitu vizového režimu, tak aby ľudia nemuseli sa uchyľovať k neregulárnym spôsobom vstupu na územie EÚ. Dnes budeme mať prezentáciu popoludní od rakúskeho ministerstva vnútra, ktorý bude hovoriť o programoch usídľovania utečencov. Toto sú zásadné aktivity, ktoré sú síce dôležité pre našu tému, ale my sme sa nimi v našej štúdii nezaoberali. V úvode poviem, že v každom prípade aj ak existuje bezpečný vstup do azylového systému v EÚ, aj bežne prichádzajúci sa nesmú e, musia splniť všetky požiadavky, ktoré sú právne na nich kladené, keď vstúpia na územie EÚ. Nedajú sa e, zbaviť tejto povinnosti. Je pravda, že Európa sa zaviazala usídľovať utečencov na svojom území z iných častí sveta, ale niektorí utečenci E, tým sa podarilo vstúpiť na územie EÚ a žiadať o ochranu, ale tieto mechanizmy sú nedostatočné, štruktúra je nedostatočná, existuje tu právo na azyl, právo na hľadanie ochrany podľa medzinárodných zákonov aj v rámci Európy. Takže z, tom, z tohto vychádzame v našej, z tejto premisy vychádzame v našej štúdii a Existujú to tu utečenci, ktorí hľadajú azyl, spontánne vstupujú na územie EÚ a vďaka politikám EÚ e, bohužiaľ väčšina z nich sú neregulárnymi utečencami alebo príchodziaci migrantmi. Jednoducho sa dostali do takejto pozície a musia nebezpečným, riskantným spôsobom sa dostať na územie Európy, aby vstúpili do legálneho systému. Ide tu o prí, príjmovú líniu, s ktorou sa dostanú do kontaktu, kde sa začne odvíjať azylový proces. Ako dostanú ľudia status utečenca? V Európskej únii máme smernice k tejto veci, ktoré sú komplikované a veľmi ťažké stať sa regulárnym utečencom. Treba tu venovať podmienky, e, pozornosť podmienkam, ktoré musia splniť takíto ľudia Ide tu takisto o zdieľanie zodpovednosti za spracovanie žiadosti od ľudí, ktorí sa chcú stať azylovými žiadateľmi o azyl a v jednom členskom štáte, keď sa takáto procedúra rozbehne, nie vždy to automaticky znamená, že sa v ňom aj ukončí. Ale zodpovednosť zostáva. Niekedy sú tieto právne predpisy také komplikované, že utečenec zostáva na území jedného členského štátu EÚ, jeho rodina v inom členskom štáte EÚ a je veľmi zložité, aby sa rodina spojila. Uh, Budeme hovoriť o alternatívach k systému Dublin, budeme hovoriť o tom, aké sú súčasné problémy azylového systému. Mnohé súčasné systémy v azylovom systéme sme si vytvorili sami. Sú to problémy, pretože je tu zvýšená môra, miera vynúcovania, komplikované procedúry a systémy, ktoré vytvárajú situáciu, že žiadateľ o azyl jednoducho nie, nie je mu uznané jeho právo na medzinárodnú ochranu a na druhotné presídlenie v rámci EÚ do inej krajiny EÚ. Často krajiny e, jednoducho neplnia si svoje registračné povinnosti, povinnosti uznať tieto práva. Niekedy, aj keď e, procedurálne postupy sa rozbehnú, sú zdlhavé, zahrňajú súdne e, prostriedky, zahrňajú justíciu, ktorá je často takisto preplne, preplnená prípadmi zdlhava. A podľa našej metodológie, ktorou sme preskúmali existujúce štipendia, táto správa, ktorú sme zadali, dostali zadanie v júli a v septembri sme ju odovzdali, v tejto, správy, v tejto správe sme preskúmali, ako to všetko funguje. Zdôrazňovali sme zdôležitosť prvej línie, rýchleho začatia postupov, a uzna, uznania, rýchleho uznania práv tých, ktorí naozaj si to zaslúžia, ktorých e, práva sú urgentné a treba ich uznať. Pokúsim sa vysvetliť, ako sme to zorganizovali. E, vďaka tomu, že sme mali taký, alebo mali sme tak málo času v júli a v auguste minulý rok na vypracovanie štúdie. Nie všetky slovené organizácie nám poskytli svoje údaje a nie vždy sme mohli dohlbky preskúmať všetky alternatívy. Podstava, podstata tejto štúdie, ktorú sme vám predložili, bude teraz vysvetlená a potom bude rozpráva. V prvej kapitole sa hovorí o základných informáciách, definíciách, aké informácie dostane žiadateľ o azyl, v kapitole 2 sme sa pokúšali vytvoriť akúsi momentku toho, aký, aké nadmerné bremeno, administratívne, byrokratické bremeno je kladené na, pleciach, na plecia žiadateľov o azyl. Potom odovzdám slovo kolegom, ktorí budú hovoriť o štatistických údajoch. Ale už len to, že diskutujeme o žiadateľoch o azyl ako o bremene, už toto samé je pejoratívny jazyk, hoci aj my ho používame v našej správe týmto spôsobom ale spracovávanie mm, žiadosti o azyl je to jednoducho obrovské množstvo dokumentácie, ktoré musí štát spracovať a takisto ne, povaha týchto žiadostí o azyl je, je nákladná. Najnákladnejšie v každej procedúre je napríklad justičné prvky. Ak e, azylový systém používa zadržiavacie um, väzby alebo komplikované prostriedky také, že napríklad žiadateľ o azyl sa musí obratiť na súd, keď potrebuje završiť svoju um, žiadosť, tak potom sa všetko bremeno iba komplikuje a sťažuje a preto treba hovoriť o alternatívach k systému Dublin. Kým budeme hovoriť k tomu, ako si rozložiť toto bremeno azylantov, musíme pochopiť, prečo, sa, prečo také právne procesy komplikované sme si zvolili, aby sme vytvorili niekoho, kto má status žiadateľa o azyl. Ďakujem. Ak sa pozrieme na štatistiky, tak sú tu 4 roky takejto azylovej politiky a azylového systému. Pozerali sme sa na roky 99 až 2014. To je rok, kedy sa spustil spoločný azylový systém. 2004 e, ukončená prvá fáza, e, rok 2014, kedy vstúpila do platnosti 2004, kedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a, teda aj listina sa splnila, teda rok 2014 je, tento rok nie je to ešte dokončenie druhej fázy, ale v každom prípade sme chceli poukázať na to, že to sú roky, ktoré sú dôležité a z tohto dôvodu sme k ním tie údaje vzťahli. Pozrime sa najprv na vývoj počtu žiadateľov o azyl. Vidíme, že sa príliš neliší Napriek tomu, že došlo k rozšíreniu EÚ z 15 členov na 25 a záverom na 28, tak celkový počet žiadostí o azyl je na podobnej úrovni. Čo vedie k tomu, že to treba považovať za celkové zloženie hoci sa zvýšil počet členských štátov, tak celkový počet žiadostí o azyl je približne rovnaký. Znovu, keď sa pozrieme na štatistiky, tak tie údaje, keď vidíte tento graf, tak z toho vyplýva, že dublinský systém mal dosť obmedzený dopad, pokiaľ ide o prerozdelenie povinností medzi členskými štátmi, čo veľmi kontrastuje s dublinskými finančnými transfermi, o ktorých hovorila profesorka. Čistí príjemcovia azylových žiadostí, keď z tohto grafu vyplýva, že počas doby majú veľmi stabilné čísla, hoci došlo k zavedeniu toho dublinského systému a došlo k reforme dohovoru a nariadenia Dublin 1, 2 a 3 podľa dostupných údajov tieto transfery na základe dublinského nariadenia tak boli v praxi pomerne nízke. Hoci tých žiadostí bolo dosť, to znamená, že je tu veľký rozdiel medzi počtom vyžiadaných transferov a uskutočnených transferov. A je tu veľa dôvodov, Neboli sme schopní stanoviť jeden jediný konkrétny hlavný dôvod. len preto, že by e, to bolo kvôli súdnym prípadom, ale v každom prípade, keď sa pozriete na čísla z minulého roku, tak vidíte, že existuje veľký rozdiel medzi 12% žiadostí a asi 3% transferov. ktoré sa realizovali. Následne sme mm, formulovali niekoľko návrhov, ktoré by mali zmeniť alebo zmierniť tieto problémy, ktoré sme zaznamenali v dublinskom režime. Kapitola 3 ukazuje kľúčové iniciatívy, ktoré sa týkajú alternatívnych systémov rozdeľovania zodpovednosti a mechanizmov spoločného spracovania hlavne v príjmaní v prvej linii tie spoločné iniciatívy spracovania, tak táto štúdia odlišuje návrhy, ktoré boli predložené, ale sa nezrealizovali odborné podporné týmy, ktoré by podporovali, o, poskytovali pomoc členským štátom až po plne integrovaný e, systém EÚ a to odlišujeme od existujúcej praxe, kde je veľa pilotných projektov, ktoré sa týkajú rôznych krokov a kde sú rôzne procedúry. To by možlo, eh, mohlo viesť k rozšíreniu aktivít do budúcnosti a keď vychádzame z minulých skúseností a keď sa pozrieme na rôzne partnerstvá medzi vládami, NGOčkami a tak ďalej, tak tieto posilnili kapacitu príjmania v prvej línii. Napríklad projekt Prezidium, ktoré zorganizovalo UNHCR a bola tam aj podpora projektu Mare Nostrum v Stredomorí. Alternatívne spôsoby rozdeľovania právomoci alebo zodpovednosti, tak tu máme dva trendy. Po prvé, návrh v rámci distribučného kľúča pre rozdeľovanie žiadateľov o azyl. Niektoré členské štáty a NGOčky to predložili s tým, že by tieto kritériá vychádzali z kapacity, schopnosti na základe toho solidarity, to je členok 80 zmluvy o fungovaní EÚ, ale tiež berieme do úvahy návrh na vzájomné uznávanie udelených azelov, čo by vychádzalo z článku 78 z mluvy FEU, teda nastavil by sa štatút uprchlíka, ak by platil, tak by platil v celej EÚ. Tak či onak, či už budeme mať spoločné operácie, alebo sa dublinský systém nahradí systémom kolokácie týchto kvót, tak e, štúdia hovorí, že je potrebné v každom prípade vziať do úvahy to, že do každej inštitučnej reformy treba zapojiť tiež hlasy existujúcich azilantov. A to platí nielen pre celú EÚ, ako aj pre jednotlivé členské štáty. A teraz tie právne mantinely, to je kapitola 4 štúdie popisujú sa hlavné právne povinnosti, ktoré vyplývajú pre EÚ a členské štáty. Členské štáty musia zadefinovať, či žiadateľ je utečencom alebo nie a následne príjmaná v prvej línii spracovanie žiadosti. Štúdia ukazuje niekoľko kľúčových právnych povinností pri vytváraní systému pre uznanie a rozpoznávanie žiadosti o azyl. Je to článok 41 a 47 EUCFR, alebo tu, sú tam judikáty Európskeho súdneho dvora. Nie len v prípade konkrétnych žiadateľov, ale aj pokiaľ ide o identifikáciu, predávanie, e, príjmanie špecifických potrieb azylantov a tak ďalej a tak ďalej alebo rozdeľovanie azylantov po Európe, pokiaľ ide o pohovory s týmito žiadateľmi. Toto všetko musí zodpovedať zásadám spravodlivosti a mm, správneho fungovania štátnej správy a nápravných prostriedkov. Justičná ochrana a tie správne postupy boli rámcom a my sme vytvorili určité štandardy, ktoré vychádzajú aj z existujúceho práva a judikátov. Prvé štandardy hovoria, že prístup by mal tak teoreticky aj prakticky mať byť, mal byť bez prekážok, ale malo by, mal by sa aktívne umožňovať prostredníctvom kompetentných osôb či orgánov, ktoré sú dobre E, vyškolené pri determinácii štatútu, ale aj v prípade prekladu a právnej pomoci. Ak niekto podá žiadosť o azyl, tak v tom celom postupe má celú sériu základných práv, ktoré uznáva e, listina základných práv a sú aj prepracované nástroje o azylovom systéme a sú tam aj judikáty Európskeho súdneho dvora tu sú tie základné práva na slobodu, na spojenie rodiny, na e, nenavracanie non-refulmom. Podľa nich zadržiavanie a nútené transfery, vrátanie tých e, dublinských by mali byť naozaj tým posledným možným opatrením. A aj tu sú judikáty v tomto zmysle Európskeho súdneho dvora v prípade MA, aká tam je to podrobnejšie rozpísané. Pokiaľ ide o judikát Cimade a Saciri, primacie podmienky sa musia stanoviť už v tom momente, keď sa podáva žiadosť o azyl, teda keď konkrétna osoba podá žiadosť o azyl, tak vzniká právo na to, aby tento človek, aby sa s ním zaobchádzalo podľa prepracovanej smernice o príjímacích podmienkach. Potom je tu ešte niekoľko diákov, ktoré hovoria o nárokoch žiadateľov vyprývajúcich z existujúcej legislatívy. Možno to budeme môcť preskočiť. A ako má prebiehať prieskum v prvej línii Musí to byť nezávislé a veľmi rigorózne preskúmané, musia sa brať do váhy všetky špecifické okolnosti alebo špecifika osoby žiadateľa a ak to rozhodnutie je zamietavé, tak by tu mala byť možnosť odvolania A to, že sa niekto odvolá, tak to má pozastavujúci účinok z oči voči tomu prvému rozhodnutia má odkladný účinok. A teraz ako vyzerá dublinský systém v súčasnosti a tu odovzdám slovo ešte kolegyni, len by som povedala, že na základe týchto záruk, ktoré sme identifikovali v kapitole 4 štúdie, E, z rôznych perspektív existujúci systém hodnotíme. Pozeráme sa jednak e, ľudské náklady tohto e, dublinského systému v zásade ekonomických, aj hospodárskych, aj ľudských, aj ďalších. A tu nám správy hovoria, že tento systém obsahuje veľa nedostatkov, ktoré cítia na ktorých sa dublinský systém vzťahuje. Inak povedané, sú to ľudia, ktoré boli, ľudia, ktorí boli traumatizovaní. Hospodárske náklady. Teraz nie je možné vyčísliť ten finančný dopad dublinského systému, ale sa predpokladá, že sú dosť vysoké, ale konkrétne čísla nemáme. Skôr než dám slovo kolegyne, ešte by som dodala k vášmu vyhodnoteniu dublinského systému. Doteraz sa ešte dostatočne tento systém nerealizoval, čo viedlo k podaniu viacerých e, žalob aj na úrovni Najvyššieho e, súdu, teda Európskeho súdneho dvora. Boli podané žaloby proti legitimite existujúceho systému, keďže dublinské transfery nie sú v súlade so systémom non-refoulement a s zásadou, že sa nepreštudovali špecifické okolnosti. A preto sa hovorí v tejto štúdii, že práve teraz je možné vychádzať z toho, alebo treba e, sa zamyslieť nad týmto systémom. To je vhodná doba na to. A že by sme považovali aj nad reformou existujúceho režimu. Samozrejme, uvedomujeme si, že, že tento systém funguje, a e, celej sérii štátov sa rôznych dôvodov aj páči. Preto v tejto správe ponúkame model, voláme ho Dublin bez donúcovacích prostriedkov. Mne je jasné, že musím dať priestor aj na diskusiu. Ja som len chcela povedať, že v tejto štúdii popisujeme, ako by existujúci systém sa mohol lepšie realizovať s nižšími právnymi aj ľudskými nákladmi pretože ten existujúci systém e, žiadatelia nemajú radi, podalo sa veľa žalob. Niektoré členské štáty napriek dôvodom a príjímacím podmienkam a tak ďalej a kritériám, tak trvajú na dublinských presunoch. Na jednej strane sme tie právne princípy uviedli, ale snažili sme sa ich pretaviť do nejakých zásad, na základe ktorých by sa mala meniť inštitučná povaha celého systému a je potrebné sa vyhnúť donúcovacím prostriedkom a tomu, že tento systém je zložitý. A z toho sme si hovorili, že by sme vytvorili systém alternatívny alebo iný alokačný mechanizmus a mali by sme vychádzať z týchto zásad. Sú to zásady toho, ako brať do úvahy e, zraniteľnosť žiadateľov o azyl a zabezpečiť prístup e, bez trestu aj tým, ktorí prišli nelegálne, aby tento systém nebol príliš zložitý a dlhý. A tiež treba zvýšiť zodpovednosť a expertízu a prístup prostredníctvom viacerých aktérov, lebo veľmi často sa stáva, že keď prvýkrát sa žiadateľ stretne s týmto systémom, tak mu to uh, nevzbudzuje dôveru a my navrhujeme niekoľko spôsobov, ako to zmeniť. Azylový postup by mal byť čo najrýchlejší a ak niekto podá odôvodnenú žiadosť, tá by sa mala rýchlo uznať a žiadateľ by sa mal stať azylantom a mal by mať možnosť sa integrovať kolega mal na starosti prieskumy, on to vysvetlí podrobnejšie a potom dáme priestor diskusii. Ďakujem. Veľmi stručný prehľad, ktorý sme vypracovali. No. Otázky teda na veľa žiadostí, ale ne, nedostali sme veľa odpovedí a preto sa nám nepodarilo ani vytvoriť konkrétne závery, aby boli dôveryhodné, opodstatnené, podložené. Neexistuje veľký rozdiel v názoroch medzi politickým prístupom a vhodnosťou postupov a vzájomného uznávania alternatívnych metód a tak ďalej a tak ďalej pokiaľ ide o spoločný e, režim pre žiadateľov, je viacero názorov na to, aké sú pozície, teda, ktoré jednak obhajujú iniciatívy na posilnenie dôvery v členských štátoch a ktoré vedú k väčšej spolupráce, k spolupráci. Takéto projekty sme rozvíjali v roku 2014 potom sú určité členské štáty, ktoré si myslia, že táto myšlienka je trochu predčasná vzhľadom na súčasnú situáciu. Poukázali na určité právne ťažkosti a prekážky, napríklad prístup k národným databázom alebo k právnemu, ten právny základ na základe tých interviú so žiadateľmi alebo ten jazykový režim a to isté súvisí aj s distribúciou. Catherine to už spomenula pred chvíľou. Ak chceme uchovať dublinský systém v tejto súčasnej situácii, väčšina je za a v niektorých prípadoch je dokonca taký názor, že Dublin by zase mal byť nahradený nejakým iným systémom, kde by bol ten distribučný kľúč, alebo že by bolo nejaké kvalitatívne a kvantitatívne kritérium na základe počtu žiadostí. A potom boli aj také miešané reakcie. Na jednej strane niektoré členské štáty si myslia, že toto je ďalší logický nasledujúci krok v harmonizácie, ale niektorí si myslia, že je to príliš urýchlené a preferujú aplikáciu nedávno schváleného kľúča a očakávajú, že jednotlivé azylové systémy sa dostanú do harmonizovanejšieho štádia. Pokiaľ ide o to vzájomné uznávanie, tak je tiež viacero interpretácií a skonštatovali sme, že niektoré členské štáty to vzájomné uznávanie rozhodnutí a voľný pohyb utečencov by nemalo automatické prepojenie, automaticky by to neznamenalo, že by sa títo mohli voľne pohybovať, ak sa uzná ich štatút alebo ich žiadosť v inom členskom štáte. A keď chceme vytvoriť nejaký záver, tak politická panoráma je iná usmernenia sú rôzne a preto je potrebná oveľa detailnejšia diskusia skôr, než by sa predložil konkrétny návrh. Takže som vám k dispozícii, aby na vám všim otázkam. I mean this, this, um... Táto štúdia vznikla na požiadanie poslancov v reakcii na e, zjavné témy, ako je Sýria a tak ďalej. A sú tu ale dve ďalšie skutočnosti. Jednak e, sa diskutuje práve teraz o rôznych aspektoch presídľovania. A ďalej druhá veľká téma e, sa týka uplatňovania už existujúceho balíčka o azile. Na tejto správe, ktorá prekračuje možno bežný rámec správy z politického delenia, aby ste to prezentovali ako model, a konkrétne Dublin bez donútenia, e, myslím si, že je to naozaj veľmi zaujímavý koncept. Ja by som uprednostnil v angličtine skôr e, názov Dublin bez donútenia a ostrašovania a natlaku. Podľa mňa by to bolo vhodnejšie. Podľa mňa to viac vystihuje tú podstatu, teda bez donútenia a natlaku. Ak teda budeme niekedy opätovne prepracúvať Dublin, musíme si položiť kľúčovú politickú otázku a síce, že či členské štáty budú ochotné zmeniť svoj politický postoj. Pretože, ako ste ukázali na štatistikách, väčšina žiadateľov o azyl skončí v štyroch členských štátoch a máme ich celkovo 28, teda toto je tá kľúčová politická otázka. Otvoríme teraz diskusiu. Mnohí kolegovia požiadali o túto štúdiu, veľmi aktívne pracovali na balíčku. Najskôr dám slovo pánovi De Jongovi. Nech sa páči, Denis. Ďakujem, pán predseda. Naša skupina požiadala o túto štúdiu, teda sme veľmi radi, že ju máme k dispozícii. Myslím, že štúdia veľmi správne poukazuje na to, že bez hľadu na politickú situáciu v členských štátoch systém Dublinu nefunguje. Funguje včera v menšom počte členských štátov, taktiež počet presunov žiadateľov o azyl z jedného členského štátu do iného je úplne minimálny a náklady, ktoré sú s tým spojené, aj čo sa týka právnych nákladov a aj nákladov ľudského charakteru, sú relatívne vysoké. Preto naša skupina veľmi živo diskutuje o budúcnosti e, celého tohto nariadenia Dublin a ten faktor donúcovania je jedným z problematických faktorov. Myslím, že je vhodné, že máme k dispozícii túto štúdiu. K tejto štúdii sme ešte pripojili ďalší dokument a síce, že sme sa pýtali konkrétne na to, keď sme žiadali o štúdiu, ako sa to prejaví na stave hraníc a že by sme mohli prejsť do ďalšej fázy a síce, že v rámci EÚ v blízkosti hraníc by boli európske azylové centra, nie talianské, grécké alebo neviem aké iné, bulharské, ale európske všetky záruky, ktoré máme k dispozícii, čo sa týka príjmu, spracúvania, žiadosti v prvom kontakte. Toto všetko je veľmi zložité, pretože sa to musí prepojiť s tým, kto to má na starosti, kto je právne zodpovedný za ktoré postupy, za návrat zamietnutých eh, žiadostí a žiadateľov, taktiež ako sa budú rozdeľovať zložitejšie. Žiadosti o azyl, toto všetko e, sme spomenuli naše žiadosti a nevidím, že by sa to objavilo vo vašej štúdii. E, žiaľ, je to pre mňa dosť e, veľkým sklamaním, pretože sa nemyslím, že na to môžeme len tak zabudnúť, že jednoducho povieme, že systém nefunguje, ale necháme to tak. Podľa mňa by sme mali na tom ďalej pracovať. V štúdii totiž e, síce je niekoľko strán, ktoré to popisujú, zhruba zo stovky strán celej správy. Teda je to trošku podľa mňa zle rozdelené. Um, opakujem, že sú tu aj užitočné pasáže a ten pojem Dublin bez represie, to znie veľmi dobre, ale v skutočnosti to znamená, že členské štáty budú musieť byť negatívnejšie nastavené k presunu e, žiadateľov o azyl. A v skutočnosti to znamená, že e, skúmanie žiadosti o azyl nie je dostatočné. Teda ten problémový charakter naďalej je súčasťou Dublinu. Problémy, ktoré vidíme teraz, sú natoľko závažné, že naozaj budeme musieť prijať o mnoho výraznejšie opatrenia aj nad rámec Dublinu a musíme sa pozrieť na to, ako by to fungovalo, keby sme mali spoločný azylový systém v Európe, aké dopady by to malo na ďalšiu fázu. No teda s veľkým záujmom čakám na reakcie eh, našich hostí. Toto boli veľmi priame otázky. Ak dovolíte, dáme slovo najskôr všetkým poslancom, aby položili otázky. Ale prosím, zaznamenajte si najskôr tieto veľmi konkrétne e, otázky od žiadateľov štúdie. A teraz dám slovo ostatným kolegom Silvigiom. Um, j'avoue un peu ma perplexité. Som trochu prekvapená. Ja som si celú štúdiu samozrejme nemohla detailne prejsť, ale chcela by som pochopiť to, čo naozaj hovoríte. Ja tu počúvam predsedu, ktorý robí rezume, že žiadate iný Dublin, pán De Jong hovorí eh, o nejakom vylepšenom Dubline. Ja by som ale naozaj chcela vedieť, eh, čo jasne tým myslíte. Súhlasím s tým, že skôr než budeme hovoriť o alternatívach, tak musíme vychádzať z toho, čo existuje, so skutočnými problémami, ale my ich poznáme. Vyjadrili ste ich, to je podstata ťažkosti, pokiaľ ide o spoločný azylový systém. Dublin vychádza z toho, že e, všetky kroky sú ekvivalentné, ale hlavný problém je, že žiadosti transferov to je 12%, ale reálne transfery sú 3%. Tak problém sa prejavuje aj takto. A rada by som vedela, vo vašich záveroch hovoríte že či treba skutočne zrevidovať toto ustanovenie, tento systém, alebo ho lepšie aplikovať a na základe akých kritérií. Zdá sa mi, že pôvodne, alebo aspoň ja som to takto pochopla, pochopila, že išlo tiež o to, aké boli iné spôsoby či prostriedky. Mohli by ste to upresniť a tiež to, či ide o to, aby sme vytvorili a zvrátili tento systém alebo vytvorili nový systém, alebo či chceme optimalizovať to, čo sa teraz deje. To sú veľmi rozdielne veci a to by mohlo mať skutočný dopad na celý azylový režim. Ďakujem. So weighing up these sort of alternatives and so on. Um, okay, um, next is um, Juan Fernando Lopez Aguilar. Juan Fernando. Thank you, Claude. No wonder, no wonder. <clears throat> The, uh... Nie to divu. Rečník má veľmi ďaleko mikrofón uh, od svojich úst, žiaľ. Nie v divu o tom, že to, čo som chcel povedať ja, už vlastne povedali aj kolegovia predo mnou. Je totiž zjavné, že ani my, ktorí sme sa venovali celé legislatívne obdobie tejto oblasti vytvárania spoločnej zovej politiky, po tom, čo konečne Lisabonská zmluva nadobudla účinnosť, dokonca ani pre nás, je to naozaj e, veľmi ďaleko od zrozumiteľného. Je to naozaj mimoriadne zložité Keď sme sa v politickej kampani pred voľbami v maji snažili osloviť obyvateľstvom a voličov s tým, že azylová politika prešla reformou po e, tom, čo Lisabonská zmluva nadobudla účinnosť. Veľmi ťažko sa nám to komunikovalo obyvateľom. Nikto nebol ochotný nás počúvať, nikto nám neveril, pretože Je tu taký veľký počet rozdielností a celé toto prostredie je natoľko rozdielne, rozmanité, že je to mimoriadne neprehľadné. Teda chcel som sa opýtať, akým spôsobom by sme mohli prekonať ten manevrovací priestor členských štátov, pokiaľ ide o ich národnú implementáciu tohto programu aký by bol najlepší spôsob obísť tieto nedostatky. A myslíte si, že by stalo za zváženie vytvoriť e, nejakú európsku pracovnú skupinu s cieľom, aby nový balíček azylovej politiky naozaj členské štáty eh, brali seriózne, aby ho uplatňovali v praxi čo najkonzistentnejšie, aby to prostredie bolo čoraz menej heterogénne a aby nedochádzalo takým výrazným nezrovnalostiam a odchýlkam od cieľov, ktoré boli stanovené. Myslíte si, že by to stalo za zváženie, že by to mohlo byť reálne? podľa aktuálnych e, možností Lisabonskej zmluvy v tejto oblasti? Ďakujem. to možno niečo, čo by členské štáty naozaj uplatnili v praxi, hovorí predseda. Ďakujeme za túto vašu otázku. Ďalej Cecilia Wikström. Thank you very much, Chairman. Ďakujem. E, a ja sa chcem najskôr poďakovať za túto štúdiu Naozaj si cením úsilie, ktoré ste do nej vložili v júni, keď sme schválili spoločný európsky azylový systém. Uvedomili sme si, že fáza uplatňovania praxi bude dlhá a zložitá v niektorých členských štátoch, ale len čo sa to plne implementuje v praxi, domnievam sa, prinesie to jasné pravidlá a taktiež lepšie e, zabezpeky pre spracovanie žiadosti o azyl v Európe. Avšak nemali by sme poľaviť a myslieť si, že máme ideálne riešenie. Ako veľmi jasne hovoríte aj vy, toto ani zďaleka nie je ideálne riešenie. Musíme si teraz premyslieť ďalšie kroky, ktoré budú potrebné na to, aby sme situáciu zlepšili, aby sme našli riešenie na problémy, e, ktoré sme nedokázali predvídať, keď sme vytvárali tento balík. A realita sa nedá e, vždy úplne presne predvídať tak či tak, myslím si, že táto správa nám ponúkne e, istý náhľad na existujúce problémy, ale možno aj na riešenia. Ja som bola spravodajkyňou pre naredenie Dublin 3 a teraz som spravodajkyňou pre zmeny v článku 8 Dublinského nariadenia, e, kde sa hovorí o maloletých osobách bez prievodu po rozhodnutí súdu spred niekoľkých mesiacov. Mm, teda Vaša správa poukazuje na problémové časti Dublinu. Nie je to len nejaký nástroj solidarity, nie je dostatočne udržateľný pre žiadateľa ani pre členský štát. A taktiež, e, tak ako povedala kolegyňa Guillaume, iba zo všetkých azylových prípadov e, iba 3 vychádzajú z e, stanovených pravidel Dublinu vy hovoríte o tom, že členské štáty by mali e, vo väčšej miere uprednostňovať e, doložky, ktoré sú v ich e, právomoci, ktoré vyplývajú, z dublinského nariadenia, čo sa týka prístupu k žiadateľom o azyl. Avšak doposiaľ sme nezaznamenali žiadne náznaky, že by členské štáty toto robili v praxi. Práve naopak. Vidíme, že mm, táto doložka sa len veľmi zriedkavo využíva podľa mňa by to dobrovoľné členské štáty nikdy nerobili. E, čo sa týka e, maletých bez prievodu, o tom sa práve teraz rokuje v Rade a v parlamente. Tu jasne vidíme, že členské štáty chcú zachovať možnosť presunúť dokonca aj týchto maloletých osôb. Chcú si nechať tie možnosti čo najotvorenejšie. Teda ako môžeme presvedčiť členské štáty, že toto nie je do budúcna udržateľné riešenie, že musíme dosiahnuť zmenu a to čo najrychlejšie alebo myslíte si, že sú nejaké konkrétne štatistické údaje, ktoré by eh, mohli príjmať členské štáty, aby eh, postupovali bez eh, represí? Šesť členských štátov má na starosti 80 všetkých žiadostí o azyl v EÚ. To je jasné, že systém nie je ani zďaleka udržateľný. Musíme veľmi seriózne zvážiť všetky možné alternatívy. Prepašte, že som hovorila trošku dlhšie. Chcem sa teda konkrétne opýtať, či by bolo možné spustiť nejaký pilotný projekt, e, možno pod e, správou EASO, o spracúvaní toho, čo spomenul už kolega Denis de Jong ako skutočný európsky program. Myslíte si, že by to bolo možné a e, bolo by to podľa vás reálne aj ako ďalšie kroky do budúcna? Ďakujem. While you were speaking, Cecilia, I was just asking what the... Pýtam sa, ako nový predseda, aké sú možnosti rozvíjať ďalej túto tematiku, lebo vy ste boli autormi, ale táto práca musí pokračovať aj po štúdii. Nie je to finálna štúdia. Ja by som preskúmal ako predseda tieto možnosti ďalšieho rozvinutia zistení tejto štúdie. Ďalšími rečníkmi sú Joseph, nech sa páči. Ďakujem. Myslím, že štúdia je to naozaj veľmi dôležitá a má aj isté upokojujúce tvrdenia. Myslím, že je pozitívne, že je tu snaha využívať e, a navrhnúť skôr využívania um, systému, ktoré nie sú založené na represii. Um, avšak, aké to nebolo predmetom vášho skúmania a síce mňa skôr zamestnáme otázka, kde sú presne tie vstupné body do systému. Myslím si, že bez reformy Neviem, kde sa to presne skúma, či už je humanitárne víza alebo nejako inak. Je to rozhodne jedna z tých hlavných tém, čo sa týka vstupu eh, do krajiny, eh, ktorý je v mnohých prípadoch preťažený. Eh, ďalej musíme to vnímať v celom kontexte politiky pristahovalectva. Veľmi často sa totiž stáva, že ak neexistujú legálne formy vstupu tak e, dochádza k preťaženiu azylového systému žiadosťami, ktoré by sa mohli vybaviť iným spôsobom e, k spokojnosti všetkých. Myslím si, že váš návrh e, využívania a naredenia bez represí je pozitívne ladený. Myslím si však, že nám nestačí na vyriešenie problému. Ak Hm, totiž e, chceme dosiahnuť zmenu, musíme nájsť politické riešenie, e, ktoré nahradí aktuálne fungujúci systém Dublinu. Myslím, že v súčasnosti jediným riešením nejako sa um, pretláčať aktuálne platnými normami, ale do budúcna to fungovať nebude. Musíme systém zásadne zmeniť. Ďakujem. E, ďakujem pekne. A to, čo hovoril Jozef, bolo naozaj veľmi zaujímavé na záver, e, že v skutočnosti potrebujeme politické riešenie. A isté, že um, bez toho, aby som spochybňovala to, čo povedal kolega De Jong o tom, e, že z hľadiska pokrytia táto správa celkom nepokrýva konkrétne naše otázky. V každom prípade je to veľmi, naozaj veľmi zložité niečo také vypracovať, pretože e, jednotliví spravodajcovia, e, Silvi Guillaume, pán Wikstrom, ostatní kolegovia, ktorí pracovali, sa potýkali s problémom uplatňovania v praxi. Je tu totiž za tým celým jeden politický problém vy hovoríte o zložitosti, áno, aj to je prekažka, ale je tu aj politický problém, mm, ktorý spomenul práve Jozef. Nechcem to nejako hodnotiť, len hovorím, že sú prekážky v uplatňovaní v praxi a to sa veľmi ťažko odzrkadľuje v správe. Ak sa nemýlim, jedna z vecí, ktorú hovorila aj kolega De Jong, je, že sme sa pýtali konkrétne na to, ako sa s tým vysporiadať my ako legislatívny orgán, aké máme alternatívy, ako sa k tomu môžeme postaviť, pretože musím hľadať spôsoby, ako dostať ľudí do systému. Mm, možno by som vás mohol poprosiť, aby ste sa vyjadrili konkrétne k otázkam, ktoré tu zazneli a je, k postupom je to záverečná správa, je v nej mnoho hodnoty informácií, mm, ktoré si veľmi ceníme, ale vo vašej ďalšej práci. E, chceme byť naďalej s vami v kontakte, pretože myslím, že by ste mohli e, predsa len e, využiť aj poznatky kolegov. Uplatňovanie v praxi pre nás je totiž naozaj úplne kľúčové. Členské štáty totiž zjavne nerobia a to, čo my tu schvalujeme. Neuplatňujú to v praxi. Takže možno by som vás poprosila, aby ste začali s tým, čo povedal pán De Jong a potom prejdete k ďalším otázkam. <laughs> Thank you very much for those. Ďakujem pekne za všetky vaše otázky. Pokúsim sa odpovedať len krátko, aby aj kolegovia mali priestor. Začnem otázkami pána Diona. Spoločné spracovávanie. Európske azylové centra. Keď sme toto skúmali, uvedomovali sme si, že aj keď by sa vytvorili takéto centra, aj tak by boli lokalizované v južných členských štátoch EÚ a boli by podriadené aj národným člen, zákonom týchto členských štátov. Je to inštitucionálna otázka. Z mnohých empirických štúdí vychádza, že eh, frontloading zdrojov, teda vyplácanie vopred, môže ušetriť veľa peňazí a zefektívniť prácu systému. Takisto je zásadný prístup viacerých aktérov naraz menšie e, centra prvého kontaktu, ktoré by mohli e, byť, ku ktorým by mohli byť pridružené mimovládky. Tam je situácia, kedy sa vytvára väčšia dôvera žiadateľov o azyl e, voči príjmacej krajine, voči úradníkom. A mnoho empirických dát je citovaných v tejto štúdii, ktoré potvrdzujú takéto zistenia. Preto sme váhali odobriť vytvorenie nejakého veľkého, obrovského centra, pretože tam budú aj právne otázky, kde všetky európske krajiny budú síce zastúpené, ale tieto veľké centra prvého kontaktu a príjmu utečencov ne, zdá sa, že nie sú schopné zabezpečiť takú mieru dôvery voči nový systém ako viacero malých centier. Vo všeobecnosti chcem povedať, že status utečenca je dočasný. Má to byť status, kedy je človek v definovanom období chránený, pokiaľ neprejde do iného statusu. A status utečenca by mal byť e, udelený čím skôr a potom by mal utečenec prejsť do fázy integrácie. Ale Keďže toto sa zadrha a utečenci nemôžu sa presunúť ďalej do ďalších krajín EÚ, pretože sa vzájomne neuznávajú rozhodnutia o azyle, toto komplikuje situáciu. V nedávne, nedávnych týždňoch sa publikovala ďalšia štúdia, ktorá toto potvrdzuje. Preto opäť zdôrazňujem, že celoeurópske rozhodnutia zdá sa, že nefungujú, ne, nefunguje to v praxi dobre, ak je to takéto veľké a ťažkopádne, preto treba inovačné myslenie a treba si uvedomiť, že naozaj z praxe vychádza, že veci, ktoré fungujú, sú mali, malé centra. Vyhnúť sa dlhému, komplikovanému, predlžovanému procesu, to je tiež niečo, na čom sa viacerí autory štúdy zhodli. A ak sa pokúšame nejako to všetko zhrnúť a vytvoriť nejaké nové veľké centrum, možno vytvoríme len jednu veľkú ďalšiu administratívnu prekažku, pretože potom sa bude ešte rozhodovať, ktoré žiadosti o azyl pôjdu do Európskeho centra, ktoré pôjdu do miestnych národných centier, vytvorí sa ďalšia úroveň triedenia a na európskej úrovni existuje dodatočný problém, pretože vlastne to vytvára dodato navyše fázu, jednu fázu procesu navyše. Takže to sme nechceli takto ešte viac skomplikovať nejakým našim odporúčaním. Preto si myslím, že rozličné formy spracovávania žiadosti o azyl Naozaj to je utopiou, keby sme mali iba jediný vstup pre celú EÚ. A ani by to nepriviedlo, neprinieslo žiadne dodatočné um, benefity, pretože to jednoducho svojou veľkosťou by skomplikovalo život aj úradníkom, aj žiadateľom o azyl. Možno kolegovia budú mať e, konkrétnejšie odpovede, ja iba takúto všeobecnú by som si dovolila. Čo sa týka ďalších otázok, vo všeobecnosti by som ich uviedla a potom odozdám slovo ďalej. Otázka, ktorá sa týkala implementácie a takisto toho, prečo sa veci nedostanú do fázy realizácie implementácie. Existujú tu nové finančné nástroje, sú zdroje, ktoré by mohli posilniť azylovú kapacitu v členských štátoch EU, ktoré majú zatiaľ slabšie systémy Myslím si, že pre občianskú spoločnosť je tu určite priestor a úloha, najmä na línii prvého kontaktu. a pri monitorovaní finančných prostriedkov na azylové konania, vynakladania prostriedkov na konkrétne veci v rámci tohto konania. E, v Taliansku sú rozličné centra príjmu a zdá sa, že ten Dublin je ako keby trestom. To je naozaj najrepresívnejší systém, hoci niektoré, niektoré centra v Taliansku, ktoré sú financované Európskym centrom pre utečencov, sú dobre fungujú. Väčšinou naozaj je pravdou, že sú to vždy menšie centrá, tam, kde sú poradenské možnosti, tam, kde utečenec môže sa priamo poradiť, čo ďalej. Zdá sa to veľmi banálny, eh, banálne riešenie problému, ale naozaj aby ten systém dobre fungoval, my musíme rozumieť tomu, čo utečenci potrebujú a to vyrieši sieť malých centier lepšie ako jedno obrovské byrokratické centrum, kde budú musieť kooperovať vládne inštitúcie a rôzne um, organizácie z, zo všetkých členských štátov EÚ, to bude vytvárať dodatočné problémy. Takže zdá sa, že v praxi naozaj veľa vecí je úplne bizarných a zlých, zle nastavených. Myslím si, že aj do finančných nástrojov by sme mohli zabudovať isté poistky. Ak sa použijú európske fondy, tak podmienkou takéhoto financovania by malo byť, aby do takéhoto centra prvého kontaktu mali vstup aj občianske, občianská spoločnosť, e, mimovládky, ktoré by sa podielali na vstupe eh, utečencov a na po, procese, ktorý podstupujú Takisto sa podpisujem pod to, aby sa predfinancovali niektoré záležitosti, ktoré by zefektívnili celú prácu. Toto sú moje alternatívy k Dublinu. E, sú tu však dva, dva aspekty tejto alternatívnej cesty. Zosumarizovali sme ich v našej štúdii. E, odborníci iste vedia, o čom hovorím. Sú tu rôzne kritéria posúdenia toho, koľko žiadateľov o azyl by sa malo umiestniť do ktorého členského štátu EÚ. Ja nie som e, optimistka, že by na politickej úrovni sa takéto niečo ľahko dohodlo, ale už nie sme v ére národných vlád, ktorí by mali pod kontrolou túto agendu. Ste spolu rozhodovateľmi pre akékoľvek budúce systémy. Národné vlády môžu byť teda e, žiarlivé na, tieto, na túto stratu právomoci a budú si uzurpovať maximum rozhodovania a to môže stať v ceste nového systému. Takisto by sme mali stanoviť iné distribučné kritériá na finančné prostriedky a potom je tu ľudská Otázka, kto pôjde kam? Treba si vypočuť hlas žiadateľov o azyl. A istá autonómia agentúr je tiež dôležitá. Realita v Európe je dnes taká, že ľudia cestujú neregulárnym spôsobom, využívajú sieť pašerákov, nedostávajú informácie o svojich právach alebo iba čiastkové. Myslia si, že sa dá ísť iba do Švédska. Hoci aj Írsko má veľmi slušný azylový systém, sú tu dezinformácie, ktoré sa šíria medzi azylantmi a sú tu, ak by sme mali prístup viacerých aktérov, kde by bola aj občianská spoločnosť, bolo by možné jednoducho vysvetliť, kam môže človek ísť a kedy a za akých podmienok. To je jednoducho cesta von z, tejto, z tohto chaosu byrokratického. Ehm, ja viem, že to neznie ako nejaké veľké s fanfárami novatorské veci, ale iba drobné veci dobre fungujú. Ja sa pokúsim tiež hovoriť stručne. Myslíme si, že to celé Európske azylové centrum, to sme aj vynechali z našej štúdie, myslím si, že by to nebolo dobrým prídavkom k dublinskému systému, tak ako Dublin dnes funguje a ako sa aplikuje. Myslím si, že by bolo produktívnejšie ísť čiastkovo, krok po kroku a nepreskočiť do nejakého veľkého eh, únijného azylového systému, ktoré by malo nejako, nejaké jedno veľké centrum. Nie, treba si podeliť zodpovednosť a reformu mecha- dublinského mechanizmu treba uskutočňovať čiastočne odstraňovaním bariér a prekážok v dublinskom systéme. Selin Guillaume položila otázku. My nenavrhujeme nový Dublin, my hovoríme to, že prišiel čas, aby sme sa vzdali Dublinu, ale keďže sme si vedomi politickej klímy a toho, že to by vyžadovalo politické rokovania a kým sa tieto ukončia, kým sa vôbec začnú, kým sa vôbec e, sformujú nejakým spôsobom, tak poukazujeme na to, že časovo to bude zdlháva vec a represívne opatrenia, ktoré sa v súčasnosti používajú tak, že sa neuznávajú základné práva azylantov, e, je takisto nepriateľný. Dublin sme vložili do vašich rúk, vy ste zákonodarcovia pre Úniu. Dublin nie je, nereformo, nie je ref, sa môže reformovať, nie je nereformovateľný. A to sa týka otázky pána Aguilára, či by mohla byť istá únina task force, e, skupina špecialistov, ktorá by riešila niektoré veci. To závisí od mandátu čo budú žiadať členské štáty od ESO a ako bude vykonávať dohľad napríklad Európsky parlament nad organizáciou ESO. Ponechať všetko v rukách tých, čo majú zodpovednosť e, za uplatňovanie veci v praxi, to tiež má svoje rizika. Existuje tu systém skladania účtov a keby boli viacerí aktéry zapojení do tohto systému, mimovládky, e, organizácie, tí, čo majú ochranný mandát, tam by bolo viac šancí, aby ochrana pod medzinárodnými zákonmi naozaj sa vzťahovala na žiadateľov o azyl. Čo sa týka otázky o alternatívach k Dublinu. Tie už existujú, sú na stole, sú vypracované, sú viaceré odborné dokumenty od UNHCR, ECRE a podobne. Myslím, že o presídľovaní budeme dnes popoludní počuť v rámci prednášok. Máme tu aj distribučné kľúče, ktoré predložila nemecká vláda, ako by sa mali distribuovať e, potom azylanti v rámci EÚ. Myslím si, že táto rozprava sa už rozbehla. Hovorí sa tu o mechanizmus distribučných kľúčoch po voľnú, slobodnú voľbu azylanta, kde sa usadí Takisto sa tu hovorí o vypočutí hlasu azylanta pri tom, kde sa usadí, kde by sa zohľadnili rodinné ohnívka a prípadné väzby na nejaké konkrétne krajiny v EU. Toto všetko vyžaduje legislatívnu reformu, ak sa to má zapracovať do súčasného systému a takisto realisticky treba usúdiť, zvážiť, čo sa dá zapracovať do súčasne existujúceho právneho rámca. Vo fáze realizácie existujúcich štandardov treba určite znížiť alebo odstrániť represálie, ak eh, ľudské práva sa majú brať vážne do úvahy a ak sa základné práva majú E, naozaj vážne brať ako základné kamene Európskej únie, tak nesmieme pristupovať k nátlakovým donúcovacím a represívnym krokom v našom azylovom systéme. Zatiaľ sa e, to tak však nedeje, zatiaľ tieto neresti existujú v rámci systému a vyplývajú istým spôsobom z existujúceho právneho režimu. Prvé kontakty a okolnosti okolo toho, ako spracovať e, vstupujúcich. K tomu existujú mnohé odborné články, napríklad, e, ktoré boli iniciované aj tým, keď bol prítok, príval utečencov napríklad v Bulharsku. Mare Nostrum operácia v Taliansku. To boli odpovede na prívaly utečencov a už tam boli prvky spoločného príjmania e, týchto ľudí. Tam sa bolo možné poučiť z toho, čo už sa dialo v teréne a vyvodiť z toho isté lekcie. Ale plne integrovaný únijný systém, ktorý by, ktorý by zahrňal jedno veľké únijné centrum, tam nad, môj, nad ním vysia v mojej hlave dve otázky. Ako, kto bude zodpovedný za čo, kto bude skladať účty komu a za čo kde sa to bude diať teritoriálne, územne, toto centrum niekde musí byť fyzicky umiestnené, takže títo ľudia budú fyzicky musieť byť blízko tohto centra, budú ako keby rukojemníkmi tohto regiónu alebo územia, kde bude toto obrovské únijné príjmové stredisko prvého kontaktu. Neviem, či toto súvisí so spravodlivým prístupom, pretože toto všetko treba zvážiť. zvážiť ako náhle sa dosiahne dohoda o udelení azylu, ľudia musia byť presídlení, distribuovaní a kam pôjdu. To bude opäť vyžadovať transfery ľudí a ak tieto transfery ktoré nebudú zabudované do Dublinu, stále bude istý nátlak a represálie súčasťou systému, pretože budeme musieť prinútiť týchto, týchto ľudí niekam odísť. Čo sa týka sprístupňovania azylového procesu. Toto je kľúčový problém. Ľudia si nie sú vedomi presne toho, ako to urobiť. A teraz sa to deje podľa bodu vstupu do EÚ. To robí Dublin. Uznáva súčasne v súčasnosti to, že v ktorom fyzickom bode vstupu príde človek do EÚ. Odtiaľ sa to začne všetko obvíjať, odvíjať, ale Rôzne členské štáty majú rôzne postupy, ako zachádzať s utečencami, čiže nemal by byť fyzický bod vstupu určujúcim faktorom, to treba oddeliť. Jedna vec je zodpovednosť za ochranu hraníc a druhá vec je rozbehnutie azylového procesu. E, prerušená je rečnička predsedom. Mohli by ste sa ešte vrátiť, pani Dion, k vašej otázke, aby ste upresnili ju a potom sa vrátime k záverečnému kolu. E, ďakujem, Klód. Veľmi stručne položím otázku. Počul som tu veľa zaujímavých bodov a ja by som chcel, aby ste ich naozaj v správe extenzívne, písomne e, uviedli so, so špecifikovaním problémov, najmä to, že veľké centra alebo veľké centrum versus malé centra. O tom treba naozaj viesť rozpravu, čo to presne znamená. Niektoré tieto problémy, o ktorých tu hovoríte, by sa dali vyriešiť. Naozaj vidno, že ste o tom dohlbky rozmýšľali a myslím si, že ak existuje materiál, podklady, štúdie, ak máte čas a zdroje, aby ste pripravili prílohu k tejto štúdii, ktorej by sa takto, ako ste to teraz ústne vysvetlili na papieri tieto veci a predložili isté inovačné riešenia. Druhá vec, politické reality, o ktorých tu hovoríte. Viete, my sme tu pred vami, nie sme, člen, nezastupujeme členské štáty EÚ. My môžeme rozmýšľať inak, e, ako sa myslí v členských štátoch. Môžeme si dovoliť myslieť Európskej únie mimo rámca, mimo dokonca politických realít, ktoré predstavuje Rada. My sme parlament. Ja si nemyslím, že by sme mali byť riadení tým, čo by mohli členské štáty urobiť a čo neurobia. Myslíme inak, tvorivejšie. A Mm, existuje to aj argument, že napríklad Írsko má celkom dobrý azylový systém a že to je dobrá krajina, v ktorej požiadať o azyl. Takéto e, výroky môžu viesť k tomu, že štáty, ktoré majú najlepší systém príjmu azylantov, zažijú prívaly azylantov a potom sa ich systém zrúti, namiesto toho, aby sa to všetko skvalitnilo v celej únii. Takže v podstate treba si uvedomiť, že všade v Európskej únii musíme mať realizáciu týchto problémov v praxi výbornú a potom každý azylant sa môže rozhodnúť ísť kam chce. Predseda, mohli by ste sa vrátiť ešte k týmto špecifikám? A ešte sa hlási o slovo ďalšia poslankyňa Maria Lorest a dám jej slovo a potom by ste sa mohli vrátiť k tomu všetkému, čo sa tu objavilo. Nové je to v poriadku takto? Mario? Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať za túto vynikajúcu štúdiu, za túto výbornú správu, ale chcem položiť otázku a mám aj poznámku. Keď sa pozerám na tie tabuľky a tam sú naozaj tie čísla rozmanité azylantov z rozličných krajín a v tom istom regióne, napríklad severské krajiny, ak si porovnáme Švédsko a Fínsko, alebo ak si porovnáme Taliansko a Portugalsko, vidíte, že tu je istý problém. Čísla to ukazujú a vy ste vy ste sa toho nedotkli, vy ste neriešili, aké rozličné systémy, aké implementačné praktiky sú v krajinách, ktoré sú v podstate podobné a majú všeobecné podmienky podobné. Ja mám pocit, že jedno riešenie na to, ako navodiť e, solidaritu, by mohol byť regionálnejší prístup. Takže tie väčšie centra by mali byť organizované nie z Bruselu, ale regionálne spoluprácou s krajinami, ktoré majú podobné kultúry, tradície, chápanie problémov a ktoré môžu zdieľať zdroje. Napríklad Baltické more, odkiaľ ja pochádzam, ak máme v Estonsku 95 tisíc a vo Švedsku oveľa, oveľa viac, my máme veľmi dobré vzťahy, my máme rozbehnutú spoluprácu. Pre nás je oveľa jednoduchšie dosiahnuť vodu so Švedskom medzi Estonskom a Švedskom a nie, a čak, nie čakať na celoeurópsku dohodu, ktorá bude zdlhavá. Mne to, toto chýba. A takisto v príkladoch, kde uvádzate interv- ľudí, s ktorými ste viezli, viedli interviu, tento regionálny prístup mi tu chýba. A preto môj návrh je, a moja otázka znie, je možné rozvinúť v tomto smere e, vašu štúdiu? Mohli by ste komparatívnejšie to poňať? Mohli by ste regióny porovnať a hľadať regionálne riešenia? Ďakujem. Čo sa týka Balt Baltského mora, tam by ste to mohli naozaj vložiť. Toto bolo zaujímavé, čo tu teraz zaznelo. Možno tak by sa dalo dosiahnuť lepšie rozmiestnenie azylantov po Európe. Tie grafy sú skutočne zaujímavé. Tie by sme si mali vyvesiť do kancelárií, aby sme videli, ktoré členské štáty. Cecilia, čo hovoríte na to? Možno na konci sa k tomu všetkému vrátime. Bez prerušenia, nech sa páči, záverečné poznámky. Okay, uh, I mean, taking on, on, on the final question. Uh... Áno, ďakujem. K tej poslednej otázke o solidarite a vytváranie solidarity tým regu- regionálnym prístupom. To by sme určite mohli zvážiť a aj to umožňuje zmluva Zmluva o fungovaní EÚ umožňuje dvoj alebo stranú spoluprácu medzi členskými štátmi a máme aj ustanovenia pre posilnenú spoluprácu, ak by ste chceli ísť ešte ďalej. Takže toto všetko by sa dalo zvážiť a nemuselo by to byť tak, že, že sa zúčastňujete úplne alebo vôbec nie na legislatívnej úrovni je spolurozhodovanie a e, ja si myslím, že tam by sa malo ísť skôr konsenzuálne, takže len ťažko sa nájdu body, kde by sa všetky členské štáty posúvali vopred rovnako. Ďalšie pripomienky. No je tu taký malý háčik. Niektoré otázky sme e, nemohli preskúmať do takej hĺbky, ako sme chceli, pretože sme dostali zadanie štúdie v júli a museli sme odovzdávať v auguste, tak si predstavte, no dva mesiace sú dva mesiace a za, dve mesiace, za dva mesiace môžete urobiť len obmedzenú, obmedzené množstvo práce, ale išlo nám predovšetkým o to, že Európsky parlament si už zadával viacero štúdií, teda k článku 80 zmluvy FEU alebo spracovanie offshore. A v mnohých správach sme hovorili o spoločnom spracovaní a v tom čase e, sme chceli, teda, ktorý sme mali k dispozícii, sme chceli doplniť existujúce zdroje, aby sa to riešilo postupne a aby sme našli konštruktívne riečenie v rámci právnych mantinelov, ktoré sú nastavené. Práve bol prijatý Dublin 3 a ak nebude zrušený alebo ak nebude zásadne prepracovaný, čo by dosť dlho trvalo, bol prijatý v júli 2013 a hovorili sme si, nie, že by to bolo úplne nepriechodné, ale Vraveli sme si, že než by došlo k zrušeniu eh, Dublinu 3 a prijatia 4, tak by sa dalo urobiť veľa v zmene súčasného systému a že by parlament mal kontrolovať to, eh, že čo môžu členské štáty eh, urobiť, hm, hovorí pán predseda. Ďakujem všetkým trom autorom Mali ste, eh, mali ste možnosť sa stretnúť s pani Guillaume, to je jediná europoslankyňa. Silvi, to bola aj eh, teda veľká úloha. Ďakujem vám trom za vašu prezentáciu. Kolegyne a kolegovia, ďakujem za zaujímavú rozpravu. A budeme pokračovať o 15 budem eh, s rakúskou ministerkou, budeme hovoriť o presídľovaní Prosím, príďte na čas.